Okay, friends, we are not that many here yet, but... Priatelia, vítam vás na dnešnom zasadnutí. Pustíme sa do prvého bodu dnešného programu. Je to prvá diskusia o vykonávaní dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Korejskou republikou. A dám teraz slovo Seanovi Simonovi. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne. Pani predsednička. A ešte nás tu nie je až tak veľa, ale každopádne sú to také technické záležitosti. Avšak je to dôležitá téma. Nebudem o tom hovoriť príliš dlho. Hovoríme o obchodnej dohode medzi EÚ a Koreou. Do, podpísaná bola v roku 2011. No, teraz sa to hovorí o novej generácii dohody o voľnom obchode, e, vďaka ktorej máme naozaj veľmi pozitívne hospodárske podmienky pre EÚ a taktiež sa tam uvádzajú nejaké povinnosti týkajúce sa sociálnej ochrany a tie sú na pomerne vysokej úrovni a preto by si myslím, že táto obchodná dohoda mala náš výbor mimoriadne zaujímať a práve z tohto dôvodu e, odporúčame za výbor EMPL stanovisko, ktoré je síce krátke, ale to posolstvo je veľmi jasné. Tie prísne pravidlá sociálnej ochrany, ktoré sa v, ob, v obchodnej dohode nachádzajú, tak sú tam veľmi zjavne neboli rešpektované korejskou stranou, odkedy sa podpísala táto dohoda v roku 2011. E, odbory sa pravidelne sťažovali, pravidelne sa posielali sťažnosti na ambasádu nepodarilo sa ratifikovať dohovor ILO, tak ako sa to od nich na základe dohody požaduje. Porušujú práva odborov, rokovať, protestovať, organizovať sa. Toto sa naozaj v Koreji porušuje veľmi vážnym spôsobom. ILO a G10, OECD neuvalili v tomto duchu žiadne sankcie. A Európska komisia prostredníctvom práve tohto, tejto dohody má potenciál Korejcov, tak povedia, zmotivovať, aby rešpektovali odbory vo svojej krajine. stanovisku výboru EMPL žiadame o to, aby komisia podrobne monitorovala vývoj v tejto oblasti v Koreji. Myslím si, že to je celkom skromná požiadavka, najmä pokiaľ ide o náš výbor. pretože práve táto oblasť je mimoriadná pre túto novú dohodu o voľnom obchode. Čiže toto zhruba stručne o mojom stanovisku. Nemyslím si, že by nám malo na výbore MPL trvať nejak dlho schváliť toto stanovisko. Časová lehota na podávanie pozmeňovací návrhu je 29. hlasovať sa bude 15. a 16. júna. Ako náhle budeme mať k dispozícii pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ich nebude príliš veľa, pokiaľ nebudú príliš kontroverzné, tak ich zapracujeme pomerne rýchlo. A dúfam, že sa nám podarí dopracovať k všestrannej dohode. Ďakujem. Uh, thank you. Uh... Ďakujem. Nie je tu pán Kukan, tieňový spravodajca za EPP, pokiaľ dobre vidím. Ani Anne Gerike tu nevidím, ale možno je tu Helga Stevens. Ona príde neskôr. Čiže dáme slovo pánu Igovi, Ivovi Vajglovi z Alde. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Vážení kolegovia, chcel by som sa poďakovať e, pánu spravodajcovi za návrh stanoviska. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou predstavuje nový priestor v oblasti obchodu a udržateľného rozvoja a umožňuje intenzívnejšiu angažovanosť medzi EÚ a Južnou Kóreou v oblasti životného prostredia a pracovného trhu. V dohode sa nachádza záväzok rešpektovať pracovné normy ILO a základné práva zamestnancov. No a je tu tiež záväzok ratifikovať a implementovať všetky časti dohovoru ILO. Tak ako povedal pán spravodajca, Južná Korea zatiaľ neratifikovala niektoré zo zásadných dohovorov ILO, najmä konkrétne slobodu združovať sa, uznávanie práv na kolektívne vyjednávanie a elimináciu nútenej práce. Preto vítam, že text jasne žiada Južnú Koreu, aby urýchlila ratifikáciu týchto dohovorov. Taktiež je dôležité zaznamenať pozitívny krok a tým je, že EÚ a Južná Korea sa dohodli spustiť projekt, ktorý bude financovaný z EÚ a je to rozvoj e, na základe dohovoru ILO o nediskriminácii v zamestnaní. Je to dobrý príklad toho, ako práva zamestnancov možno zabezpečiť prostredníctvom užšieho dialogu medzi EÚ a Južnou Koreou tak ako sa to aj uvádza v dohode o voľnom obchode. Celkovo sa domnievam, že hospodársky rast a rozvoj, ktorý je spôsobený liberalizáciou obchodu, by mali ísť ruka v ruke s propagáciou vysokých pracovných noriem. Myslím si, že toto je smerovanie, e, ktorým e, sa pustila aj EU, aj Južná Korea. Ďakujem Rinerona Kari za GUE. Dobrý deň, kolegovia. Súhlasím s tým, že táto téma je veľmi dôležitá. Ide tu o všeobecný prístup riešenia dohody o voľnom obchode s krajinami, ktoré majú problém s odbormi. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi za vynikajúci návrh. Myslím, že tam je naozaj veľmi veľa dobrých prvkov, aj keď je to stanovisko pomerne stručné. Niektoré časti by sme preto chceli posilniť, aby sme nehovorili len o porušovaní práv, ale taktiež by sme mali hovoriť o tom, že vyvodíme dôsledky, pokiaľ Korea nezabezpečí základné práva pre zamestnancov. To je základný princíp. Nemôžu existovať FTA bez toho, aby sme sa e, ubezpečili, že všetky e, časti dohovoru ILO sú implementované. Samozrejme, je treba tiež v dohode uvieť, že pokiaľ dojde k zásadnému porušeniu potom, ako um, dohoda vstúpila do platnosti, musia z toho byť vyvedené dôsledky. Myslím si, že toto by posilnilo návraznenie, inak sa teším na našu diskusiu, ktorá ešte určite bude pokračovať. Ďakujem. Pán Meserič za zelených je tu? Nie a nie je tu ani žiadny náhradník. Takže za EFDD Tiziana Begin, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka, kolegovia, aj ja ďakujem za vynikajúcu prácu spravodajcovi. Ja som tiež toho názoru ako kolegovia, že dohody o voľnom obchode, ktoré uzatvárame s našimi obchodnými partnermi, by mali byť aj nástrojmi na podporovanie dodržiavania od Európskej únie. A táto dohoda s Koreou práve o týchto základných právach a hodnotách hovorila, ale e, sme svetkami narastajúceho napätia medzi odbormi a e, vládou. Začína to e, byť veľmi ostré. Takže e, s týmto súhlasím, ale chcela by som doplniť, že to nie je poprvýkrát, čo krajina, s ktorou obchodujeme, napriek ochranám, ktoré sa spomínajú v našich vzájomných zmluvách, nedodržiava tieto dohody. Európska únia je v pozícii sily, mohla by žiada dodržiavanie takýchto eh, hodnôt a princípov. Eh, Korea by mala čo najrychlejšie ratifikovať eh, tieto zmluvy JLO, ako sa už spomenulo, treba bojovať proti nutenej práci. Korea z tejto našej záme dohody veľmi profitovala, takže bolo by na čase, aby z toho mal, mal, mal prínos aj korejský ľud. Ďakujem. Eh, thank you, eh, Mara. Ďakujem. Mara Bizoto tu tiež nie je. Na miesto nej bude mať slovo pán Dominik Martin. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Chcem vás, chcem vás poprosiť, aby ste ospravedlnili moju kolegyňu Maru Bizoto, ktorá tu nie je, má iné povinnosti. Prečítam vám, eh, o čo ma požiadala, ale najprv vám poviem ja, aký mám z toho dojem. Chcel by som poblahoželať spravodajcovi. Máme dojem, že tu ide skôr o akýsi obchod. Áno, dobre, budeme obchodovať s Južnou Koreou, pokiaľ Južná Korea bude rešpektovať základné práva ILO. To je nebezpečná dohoda. Iba budúcnosť ukáže, či Južná Korea bude rešpektovať tieto základné práva. Ja som osobne s tým nie som istý. pretože je to akýsi ich spôsob fungovania, že núčia ľudí do práce. Pokiaľ ide o vyhlásenie pani Bizoto, tak to vám rýchlo prečítam. Obchodná európska politika predstavuje nebezpečenstvo a hrozbu a nie príležitosť pre naše podniky, a najmä malé a stredné podniky, ktoré pracujú v sektore kvality a regionálneho know-how, ktoré je napríklad v Taliansku veľmi rozvinuté, pretože pani Bizoto je talianskou poslankyňou. Európska únia spôsobila nelojálnu hm, konkurencieschopnosť v mnohých sektoroch, pokiaľ ide o schopnosť členských štátov hospodárskú súťaž. Európa ohrozuje hodnotu našej polnohospodárskej produkcie a hovorí o chránených geografických oblastiach a o špe- tradičných špecialitách, ako napríklad udeniny a podobne. Európska neustále, Európa neustále podpisuje dohody, ktoré porušujú práva našich výrobcov, napríklad ako v prípade obchodnej dohody, v dohode o voľnom obchode s Vietname. Týmto pádom zahraniční výrobcovia môžu slobodne používať eh, označenia povodu. Napríklad budeme mať týmto prípadom takomto prípade Camembert, ktorý sa vyrába v Álavame. Európa týmto pádom likviduje našich výrobcov a ich investície tým, že nemajú oni už výhradné právo na e, chránené označenie pôvodu. Preto je potrebné, aby sme pravidelne dozerali na tieto dohody, ktoré Európa podpisuje, aby sme zhodnotili náklady a výnosy pre každý sektor, aby sme boli schopní ich okamžite zastaviť, pokiaľ dojde, o, dojde k poškodeniu či zneužitiu. Ďakujem vám za pozornosť. E, Mr. Fontuli. Pán Fontulis. Ďakujem, pán predseda. Pani predsedajúca, táto dohoda s Kóreou nie je pozitívnou dohodou. My ako výbor pre zamestnanosť musíme trvať na tom, aby práva pracujúcich boli plne rešpektované. Rovnako treba zdôrazniť, že je tu problém detskej práce v Kórei, To je veľmi vážny problém, ako aj bezpečnosť na pracovisku. Je to veľká priemyselná krajina e, s mnohými e, nadnárodnými spoločnosťami, ktoré idú iba za ziskom a nič iné ich nezaujíma. Thank you. Uh... Ďakujem. A máme tu teraz zástupcov komisie. Nech sa páči, dávam vám slovo. Yes, thank you, chair. Uh... Ďakujem, pani predsednička. Ja zastupujem DG Trade a pokúsim sa vám veľmi stručne načrtnúť našu perspektívu. Táto dohoda o slobodnej výmene s Koreou, to je vlastne dohoda, prvá dohoda o voľnom obchode a sú tam aj ďalšie kapitoly. My sa snažíme pracovať na tom, aby sme e, dosiahli väčšiu mieru dôvery v spolupráci s Kóreou a aby sme tam e, zaviedli isté organizačné stereotypy. Máme e, kontakty na úrovni vlád, zástupcov spoločnosti, rovnako nám predsedovia e, organizácií zviazaných s občianskou spoločnosťou nás informujú. My sa navzájom informujeme spoločne a vypracúvame spoločné stanoviská E, ktoré vyústiujú do spoločných rozhodnutí, ale tie ešte neboli v dohode o voľnom obchode definované. Pokiaľ ide o naše diskusie, dosiahli sme vyvážený e, e, program na strane ochrany práce. Najdôležitejšia je ratifikácia zásadných práv MOP. E, to je pravda. A je pravdou, že Sorea vlastne túto dohodu ešte nepodpísala, čiže tento ratifikačný proces ešte treba e, završiť. Rovnako máme e, po, povinnosť postupovať v vzájomnom obchode jedna ku jednej. sme spokojní e, s tým, ako sa e, narába e, s touto oblasťou. Myslím si, že sme E, to vybudovali konštruktívne, pozitívne vzťahy s Koreou nemyslíme, že v tomto štádiu je potrebné vstupovať do konzultácií. Chcem len spomenúť to, čo je podľa nás e, tými najhlavnejšími vecami, ktoré sme dosiahli. Prekonala e, sa počítočná odmietavosť skorej vôbec len diskutovať o odborových otázkach. To sme teraz prekonali. Korea akceptovala účasť expertov ILO na diskusiách vlády. To tiež nebolo samozrejmosťou, keďže e, boli veľmi zložité vzťahy medzi ILO a Koreou. A e, tiež e, sa prispôsobila pri jej zamýšľaných krokoch ohľadom podpísania teda ratifikovania e, dohody, čo, k čomu teda ešte nedošlo. E, takisto e, sa zasadzuje sa dialog s občianskou spoločnosťou, vrátanie odborov a chce sa venovať aj veciam ako teda násiliu priamo No a po piaté, a už sa to spomenulo, v nasledujúcich dňoch e, začíname e, projekt v rámci nástroja pre partnerstvo, aby sme revidovali dodržiavanie e, dohody ILO o diskriminácii v Koreji aj v členských štátoch. Cieľom je poučiť sa z tých najlepších príkladov a teda zhodnotiť celkový stav. Takže na záver táto dimenzii, tejto dimenzii sa samozrejme budeme e, venovať e, pri e, našom prehodnocovaní dohody o voľnom obchode, ku ktorému tiež pristúpime čoskoro. Ďakujem. Toto bola jedna z najdiskutovanejších dohôd, o ktorých sme diskutovali eh, v minulom období, išlo o Kolumbiu a eh, Južnú Koreju. V tejto súvislosti sa viedlo veľmi veľa diskusí na politických skupinách, takže je naozaj zaujímavé eh, venovať sa hlbokým diskusiám. No a teraz na záver by som udelila slovo Vyšonovi Simonovi, aby diskusiu uzavrel. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem všetkým mojim kolegom, tenovým správodajcom. Zdá sa, že e, sa e, do veľkej miery zhodujeme v tomto, takže tešíme sa na, dúfajme, veľmi rýchly e, proces s ľahkou spoluprácou. Zdá sa, že jedinou odchýlkou od návrhu správy je želanie niektorých kolegov zájsť trošku ďalej. Um, ehm, zvoliť si silnejší jazyk, e, spomínať viac sankcií. E, jediný dôvod, prečo sme tak neurobili v návrhu, je, že uznávame, že napokon toto je uh, len uh, názor uh, na nášho výboru, ktorý sa pričlenuje k, výboru, k správe výboru INTA. Uh, a teda naše požiadavky by mali zostať minimalistickejšie a realistickejšie. My v odpovedi komisie vidíme odraz, poviem to inak, Vidíme tam e, naozaj vyvážený e, jazyk e, úradníkov komisie. V odpovedi komisie hovorí sa, že je to v procese ratifikácie a že nie je dôležitá ratifikácia samotná. Je to pekné rozlíšenie, za ktoré ďakujem. Potom komisia sa vyjadrila, že sú celkovo spokojní s e, spôsobom, e, ako sa e, postupuje ďalej v otázkach práce. Musím povedať, že oni tam naozaj bijú odborárov a zatvárajú ich do vezenia v tejto krajine. Samozrejme, došlo k určitému pokroku a to je veľmi pozitívne. Napriek tomu, keď vlády, ktoré sa zasazujú za ratifikáciu alebo za zainteresovanie sa do procesu smerom k, in, k podpisu dohovoru ILO, keď naozaj násilne postupujú voči odborárom a odnímajú im slobodu a podrývajú ich odborárskú činnosť, musím povedať, že výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť nebude môcť povedať, že sa cíti celkovo spokojný s takýmto stavom. Ako výbor pre zamestnanosť musíme e, zmyšľať v línii s kolegami, ktorí chceli zájsť ďalej a žiadať viac, pretože inak, potom čo som si vypočul e, komisiu, obávam sa nebezpečenstva, že napokon e, získame menej. Dobre, ďakujem. Ako ste úvodom e, spomenuli, pán Simon, e, lehotou pre pozmeňovacie návrhy je 28. apríl. 15. a 16. júna sa e, bude toto príjmať u nás na výbore. Nevieme, kedy tento návrh sa dostane na plénum. Ďakujem teda za túto diskusiu. E, na tomto výbore sa venujeme v týchto dňoch mnohým otázkam odborov a ja myslím, že je to prirodzené. Prejdeme teraz k bodu 9 nášho e, programu. Tým je opäť smernica o rovnakom zaobchádzaní e, v zamestnaní. Už sme viedli a v súvislosti s touto témou intenzívne diskusie. A je to z dôvodu e, prerokovania tých 310 pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené slovo. Má teraz už pani spravodajkyňa, pani Weber. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Na úvod by som chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy. Myslím, že je to jedna z tých malo šťastných situácií tu v parlamente, kedy e, všetky návrhy e, idú jedným smerom. Pravdou teda je, že e, tu nie sú žiadne kontroverzné návrhy. Máme tu niektoré, ktoré chcú viac dať väčší dôraz na určité aspekty poskytujúce nové odpovede, ale celkovo si myslím, že do veľkej miery e, sme rovnako nastavení, chceme bojovať proti diskriminácii v e, zamestnaní. A pokiaľ ide napríklad o e, diskrimináciu na základe veku, myslím, že tu vládne prakticky jednomyselný názor, že E, treba zohľadniť tak mladých aj e, starších a treba vypracovať e, tie najvhodnejšie politiky na boj proti diskriminácii voči ním. Pokiaľ ide o ľudí vo veku nad 50 rokov alebo dokonca menej, myšlienkou je určite to, že celoživotné vzdelávanie je jednoznačne tou správnou odpoveďou a zlepšovanie alebo zabezpečovanie školení v oblasti digitálnych zručností je veľmi dôležité na to, aby títo ľudia sa mohli e, dobre popasovať s tými novými výzvami na trhu práce. A pokiaľ ide o otázky e, náboženskej diskriminácie, musím povedať, že väčšina pozmaňovacích návrhov sa zaoberá aktuálnou situáciou, ktorú teraz zažívame v Európskej únii. Nie je tam veľa je tam veľa odkazov na utečencov a ich integráciu, sú tam odkazy na migráciu a potrebu integrovať migrantov na trh práce EÚ. Pokiaľ ide o Eh, postihnutia. Som veľmi rada, že eh, je medzi nami pani Stevens. Eh, ona pracuje na implementácii dohovoru, pokiaľ ide o ľudí s postihnutím. A v zásade niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré pani Stevens k tomuto návrhu vypracovala, sa týkajú aj toho, čo sa spomína v tejto správe. A ja myslím, že je dôležité spomenúť, že niektoré pozmaňovacie návrhy sú toho názoru, že nedostatok zabezpečenia rozumného ubytovania pre postihnutých samo o sebe, o sebe predstavuje diskriminujúci akt. Spomínam to všetko preto, lebo chcem povedať, že mm, sme pracovali na viacerých kompromisných pozmeňovacích návrhoch, ktoré by začlenili do seba tých, e, e, tie pozmeňujúce návrhy, bude ich e, približne 30. Ja verím, že sa im podarí vyhnúť sa e, redundanciám, urobiť e, správu takou hutnejšou. a zrozumiteľnejšou a v týchto kompromisných pozmeňovacích návrhoch sa snažíme spomenúť aj niektoré veci, ktoré už boli odhlasované na výboroch LIBE a FAM, pretože e, tieto e, sa tiež e, dobre snúbia s myšlienkami v našej správe. Ako som povedala, naozaj sa nachádzam v šťastnej situácii. Uh, vidím, že sa uh, tu v parlamente uh, zhodujeme v našich názoroch v tejto oblasti. Kompromisné pozmeňovacie návrhy zašlem všetkým tieňovým spravodajcom dnes, pravdepodobne ešte pred obedom. Stretnutie tieňových spravodajcov by sa malo s konať zajtra, ale ja navrhujem, aby sme ho presunuli na štvrtok, aby sme mali viac času na prečtanie si tých eh, kompromisných pozmeňovacích návrhov a aby sme mali viac času na diskusie medzi nami, ale eh, to je niečo, čo si dohodneme po konci tohto zasadnutia. Eh, v každom prípade ďakujem kolegom za ich prácu a teším sa na naše ďalšie diskusie o kompromisných návrhoch. A verím, že na konci z toho vzíde veľmi dobrá správa, ktorá nám všetkých v budúcnosti pomôže. Ďakujem. Ďakujem. Slovo teraz dám tieňovým spravodajcom. Najprv pani Kozlovská. Máte slovo. E, ďakujem bardzo, pani Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni. V prvom rade by som chcela zablahoželať e, spravodajkyni. Myslím si, že to je veľmi dôležitá správa. No, táto smernica je naozaj mimoriadne závažná. Myslím si, že všetci sme si vedomi toho, že jej že nabrala väčší význam. A to vzhľadom na migračnú krízu a novú situáciu v Európe. Pokiaľ ide o riešenie otázky nediskriminácie, najmä z dôvodov, ktoré sú uvedené v smernice. Čiže eh, diskriminácie z náboženských dôvodov, veku, pohlavia, ale najmä pokiaľ ide o to náboženstvo. Tieto témy sú zásadné a je dôležité ich, ich hĺbky prediskutovať. No a keďže táto smernica je veľmi dôležitá, nie, myslíme, máme všeobecne podobné názory, aj keď samozrejme nie úplne všetky pozmeňovacie návrhy sú rovnaké, ale preto by som chcel poprosiť, aby nedošlo k stretnutiu tieňových spravodajcov, pretože máme iba niekoľko hodín na dospenie ku kompromisu a pritom tu máme vyše 300 pozmeňovacích návrhov, to je málo času. Pri iných dokumentoch žiadame o to, aby sme pracovali vyrovnaným spôsobom, tak aj my by sme to tak mali robiť a nemali by sme nútiť našich e, kolegov a seba do takejto urýchlenej práce. Myslím si, že je dôležité, aby sme tieto pozmeňovacie návrhy riadne premysleli. Mne sa aj štvrtok zabrili skoro, ale štvrtok je určite lepší než streda. To je len taká organizačná pripomienka. No a pokiaľ ide o samotnú podstatu veci, Veľa stanovisk je podobných, pokiaľ ide o vek a otázku neplnoprávnosti. Samozrejme, tu zavádzame novú filozofiu, tá sa nachádza tiež v dohovore ONS o právach neplnoprávnych osôb a celkovo sa to týka samotnej definície neplnoprávnosti. No a my tu v pozmeňovacích návrhoch upozorňujeme na to, že neplnoprávnosť sa prejavuje len v e, kontakte s okolím a pokiaľ budeme dobre projektovať okolie, ktoré bude bezbariérové, tak potom tá neplnoprávnosť bude intenzívne zredukovaná. Dnes napríklad veľa z nás nosí okuliare a v minulosti, keď takáto možnosť neexistovala, tak by časť z nás bola vylúčená z pracovného života. A vďaka tejto drobnosti môžeme fungovať normálne a to sa týka aj mnohých iných typov e, zdravotných problémov. A preto je riešenie okolia veľmi dôležité, preto by som chcela upozorniť na pozmeňovací návrh, ktorý sa hovorí univerzálneho, týka univerzálneho projektovania, pretože si myslím, že na európskej úrovni by bolo lepšie, aby sme sa naozaj viac posnažili v tejto oblasti, aby sme do, do, dotlačili členské štáty k tomu, aby túto situáciu riešili. V mnohých krajinách e, tieto povinnosti už sú súčasťou záväzných právnych predpisov, avšak v niektorých členských štátoch je to skôr na dobrej vôli miestnych samozpráv. Pokiaľ by sme však mali hovoriť o spoločných hodnotách, tak posilnenie snách, pokiaľ ide o všeobecné riešenie situácie, tak si myslím, že práve táto myšlienka by sa v práve mohla intenzívnejšie zdôrazniť. Taktiež sú tiež dôležité pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú fungovania neplnoprávnych osôb na pracovnom trhu, a ktoré sa týkajú prístupu k otvorenému trhu. Existuje veľa právnych predpisov v jednotlivých členských štátoch, ktoré uľahčujú prístup neplnosprávnych osôb na tento trh, avšak často sa tie predpisy týkajú vytvorenia, e, sa týkajú e, chránených dielni či takéhoto typu práce. Preto si myslíme, že lepším spôsobom by bolo vytvorenie takých nástrojov pre zamestnávateľov, ktoré umožňujú jednoduchší prístup neplnosprávnym osobám na e, pracovný trh, pretože to by spôsobilo, že integrácia na pracovný trh, avšak celkovo e, postoj k e, osobám, z, ktoré sú nepovedané, by tie procesy bolo, boli úspešnejšie, účinnejšie, kedy by sa jednoducho tieto neplnoprávne osoby nachádzali na normálnom pracovnom trhu a nielen týchto chránených dielňach. Nechcem povedať rovno, že sú to geta, avšak takýto spôsob integrácie nie je ten najlepší. No a ďalšia vec, čo sa týka našich pozmeňovací návrh sa týka digitalizácie trhu. Digitalizácia mení formu a podstatu práce, mení e, organizáciu práce. No a časť poslancov to vníma ako ohrozenie, avšak my v našej skupine sa skôr domnievame, že je to veľká príležitosť najmä pre tých ľudí, ktorí majú problémy s pohybom, prepravou, Čiže nové formy práce, ktoré sú teraz e, možné vďaka digitalizácie trhu, sú určite dôležité, zvyšujú príležitosti pre starších ľudí a e, postihnutých ľudí. No a pokiaľ ide o nediskrimináciu z hľadiska náboženstva, chcem povedať, že som veľmi rada, že v správe sa upozorňuje práve na túto oblasť a na to, že v prípade konfliktu záujmov e, na predpisy členských štátov nie sú porušené. To je podľa mňa veľmi dôležité, pretože sa domnievam, že často zabúdame, keď vyzývame k väčšej nediskriminácii či intenzívnejšej mu mm, rozširovanie nediskriminácie, že zabúdame na to, že aj tá druhá strana sa tomu musí prispôsobiť a že musí e, chrániť európske hodnoty. Takáto rovnováha je dôležitá a obávam sa, že bez takéto rovnováhy tá správa nebude úplná. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. A A na... Pani Blinkeviečut. E, e, ďakujem, pani predsednička. Chcela by som poďakovať eh, našej spravodajkyni pani Weber eh, za eh, to, ako to predstavila a že musíme spolupracovať a hľadať adekvátne kompromisy na to, aby naša správa bola čo najlepšia a umožnila nám venovať sa všetkým tým oblastiam, otázkam, ktoré existujú v členských štátoch. Predstavili sme pozmeňovacie návrhy k viacerým aspektom, ktorým by sa správa mala venovať. V prvom rade eh, vek. Chcela by som to opäť zdôrazniť, eh, lebo v dôsledku demografických eh, zmien v Európe, posunutia dôchodkového veku, diskriminácia na základe veku sa stáva čoraz významnejšou. Odkedy sme sa rozhodli posunúť e, e, vek odchodu do dôchodku, musíme poskytnúť e, seniorom možnosti, aby mohli ostať na trhu práce, aby sa ho mohli plne zúčastňovať. A teda musíme posilniť ochranu pred nespravodlivým prepušťaním. A chceme, aby členské štáty zanalizovali problém zamestnávania ľudí e, okolo 50 a vypracovali opatrenia na opätovnú integráciu e, týchto ľudí na trh práce. Musím zdôrazniť, že aj mladší, aj starší na trhu práce sú veľmi eh, významní, majú svoje skúsenosti a môžu eh, obohatiť eh, pracovnú realitu, takže nemôžeme zabudnúť ani na jednu zo skupín. A treba zabezpečovať možnosti integrácie alebo týchto skupín na trh práce. Treba aby e, všetci, všetci e, pracujúci všetkých vekových kategórií mali prístup na trh práce, aby im boli prístupné e, školiace programy, aby mohli ľudia v aktívnom veku stále aktualizovať svoje zručnosti a ostávať atraktívni pre trh práce. Pokiaľ ide o diskrimináciu na základe postihnutia, žiaľ, Zatiaľ sa nám nedarí chrániť tých najzraniteľnejších pred diskrimináciou, to je z e, ľudí s postihnutím. Niektoré členské štáty neimplementujú tento aspekt smernice, lebo nemôžu adaptovať e, pracovné miesta e, potrebám ľudí s postihnutím, nemôžu im zabezpečiť potrebné školenia, odborné vzdelávanie a preto chceme apelovať na členské štáty, aby lepšie začali využívať štrukturálne fondy Európskej únie za týmto účelom, aby eh, sa im takto podarilo eh, adaptovať eh, pracovné miesta potrebám postihnutých, aby zmenili niečo aj v oblasti odborného školenia, aby ľudia s postihnutím mali možnosť vstúpiť na trh práce, a aby sme sa takýmto spôsobom e, vyhli chudobe a sociálnemu vylúčeniu. No a tretí aspekt. Myslím, že tu e, treba e, doplniť aspekt ir kuris iš tikrųjų žaidžia žmogaus orumą, žemina žmogų ir galiausiai. Obťažovania na pracovnom mieste. Obťažovanie robí e, zložitým pre e, osobu, ktorá je mu vystavená, aby mohla pokračovať vo svojej e, práci. Nie je jednoduché pre ľudí v takejto situácii stiažovať sa. Mnohí z nich e, sa naozaj boja e, takéhoto kroku, lebo sa boja, že stratia svoje pracovné miesto. Iné, iní ani nevedia o takejto možnosti, o svojich právach. A preto navrhujem pozmeňovacie e, návrhy, ktoré nabádajú organizácie sociálnych partnerov, aby zvyšovali povedomie o tomto probléme a jeho možných riešeniach počas kolektívneho vyjednávania, počas školení by sa táto téma mohla nadnášať a mohlo by sa o nej hovoriť členom týchto organizácií. A napokon je dôležité eh, napadať členské štáty, aby eh, zainteresovali mimovládne organizácie, odbory a občianskú spoločnosť vo všeobecnosti do implementácie eh, rovnakého zaobchádzania No a napokon apelujeme na členské štáty, aby z, e, snažili aktívne si vymieňať e, informácie o najlepších postupoch v tejto oblasti. A teším sa na naše stretnutie e, tieňových spravodajcov. Verím, že sa nám podarí zorganizovať ho vo štvrtok. A ďalším tieňovým spravodajcom je pani Helga Stevens. Máte slovo. Thank you, chair. Ďakujem. Ďakujem eh, všetkým za ich príspevky. Najskôr by som chcela povedať, že vítam správu pani Weberovej a som veľmi rada, že sa tam hovorilo aj o ľuďoch s rôznym postihnutím. Ja by som rada zdôraznila eh, ten prvok nediskriminácie v oblasti zamestnávania nediskriminácia bude pozitívna, ak budeme postupovať konštruktívne vo všetkých oblastiach. Členské štáty musia zabezpečiť, aby všetky práva, ktoré súvisia so zamestnávaním, vychádzali z tejto smernice o rovnakom zaobchádzaní a aby boli rešpektované práva ľudí s postihnutím. Rovnako zdieľam obavy pani spravodajkyni, pokiaľ ide o nízku mieru zamestnanosti e, ľudí e, vo veku nad 50 rokov. Na digitálnom trhu bude potrebné vyvinúť ďalšie úsilie za účelom plného zapojenia všetkých ľudí do pracovného procesu, pretože je tu veľká miera nerovnosti, pokiaľ ide o schopnosti a kompetencie. Vo svojom stanovisku musím uvieť, že e, tie formy diskriminácie nie sú hierarchizované a mňa naozaj znepokojuje viacnásobná diskriminácia, ku ktorej dochádza. Neexistuje tu žiadny jasný právny akt, Existujú tu iba e, pravidlá a je tu veľa nejasností ohľadne toho, ako postupovať v prípade viacnásobnej diskriminácie. Myslím si, že by sme sa mali ešte starostlivejšie venovať kompromisným pozmenujúcim návrhom. Je ich tu 30, čo je pomerne veľa. Súhlasím s tým, aby sa posunulo stretnutie tieňových správodajcov, ale vo štotok sa bohužiaľ nemôžem dostaviť a preto by som chcela požiadať o to, aby sme sa stretli ešte neskôr, aby sme tak mali väčší priestor. Myslím si, že to je veľmi dobrý nápad, lebo ak budeme mať priestor na to, aby sme sa mohli venovať kompromisným pozmenujúcim návrhom, tak potom budeme e, schopní vytvoriť si taký celkový pohľad na túto problematiku a vypracovať správny návrh stanoviska. Ďakujem. Ďakujem a teraz dávam slovo tieňovému spravodajcovi za e. nevidím tu však nikoho, takže prejdeme k zeleným. Pani a nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem poďakovať Renáte Weber, pretože pripravila veľmi dobrú správu. A iba by som rada zdôraznila zmysel našich pozmenujúcich návrhov. Niektoré z nich idú v smere návrhov pani Stevens, takže sa venujú problémom invalidity a postihnutým osobám, takisto aj diskriminácii v prípade vyššieho veku, odstavec 13 a 14 a Potom sú tu e, záležitosti, e, ktoré e, súvisia s týmito vecami, no ale my by sme radi ešte pridali ďalší odstavec číslo 13, ale je to veľmi ťažké čítať. Je však potrebné, aby sa trh práce prispôsobil postihnutým osobám a nie naopak, aby sa postihnuté osoby prispôsobovali situácii na pracoviskách. Ide tu o strategický prístup a to chceme zdôrazniť týmto našim pozmenujúcim návrhom. Rovnako navrhujeme nový pozmenujúci návrh ku 14, 14a a Rovnako chceme vyzvať členské štáty, aby neustále podporovali osoby s postihnutím, aby vytvárali priaznivé podmienky a aby hovorili o možnostiach vzdelávania a ochrany zamestnanosti. Odstavec 15a, tam navrhujeme nové znenie nový odstavec. Vyzývame komisiu, aby sa priamo zaoberala možnosťami zamestnávania postihnutých osôb. A potom je tu e, celý rad pozmenujúcich návrhov, ktoré sa týkajú starších občanov, pretože o tom sa zvyčajne nehovorí, keď sa spomína diskriminácia. Pokiaľ však ide o diskrimináciu a zamestnávateľnosť, tak to je veľký problém. Poznáme to z dostupných údajov. Ľudia prichádzajú o prácu tesne pred e, dôchodkovým vekom a to im potom spôsobuje problémy. My v tomto zmysle navrhujeme nový odstavec e, k paragrafu 19. Upozorňujeme na to, že spoľahlivé údaje, e, pokiaľ ide o štatistiky ohľadne starších ľudí v súvislosti s demografickými zmenami si vyžadujú aktívnu stratégiu aj pre oblasť stárnúcich ľudí. Máme tu ďalší odsek, ktorý navrhujeme. E, tu ide o vytváranie príjemných podmienok na pracovisku za účelom podpory starších zamestnancov. A rovnako sme navrhli pozmenujúci návrh týkajúci sa štatistík nezamestnanosti je o tom potrebné viac diskutovať. Naše stanovisko je také, že keď sa tieto štatistické údaje evidujú a mapujú, najmä teda pokiaľ ide o nezamestnanosť, tak my navrhujeme začleniť aj ďalšie e, alternatívne otázky, aby sme zabránili diskriminácii na základe veku, náboženského e, vzdelania a sexuálnej e, orientácie. Toho sa týkajú aj smernice a toto sú naše návrhy. Veľmi radi si o nich s pani spravodajkyňou podiskutujeme a radi budeme o nich hovoriť aj s ďalšími tieňovými spravodajcami. To sú teda e, zhruba tie veci, ktoré by sme chceli navrhnúť k tejto správe. Ďakujem. A teraz za EFDD pani Agea, nech sa páči. Ja chcem v prvom rade poďakovať e, pani Renáte Weber za e, túto prácu, ktorú ste, ktoré ste sa od samého začiatku veľmi intenzívne venovali. My sme boli veľmi kritickí k tejto smernici a pokiaľ ide o ten všeobecný e, prístup ku diskriminácii, to sme splnili, ale nemôžeme pritom zabúdať na hlavnú tému diskrimináciu na pracovnom trhu, e, pretože práve toto malo byť v centre celej správy. To nás malo hnať. A to malo byť e, hlavným motorom našej práce a veľmi e, úprimne musím povedať, že som veľmi rada, že Renate dokázala skoncentrovať svoje úsilie na túto oblasť. Samozrejme, že my sme sa sústreďovali najmä na diskrimináciu na pracovisku. Správo, da, správa kolegu sa veľmi dobre postihla a vystihla problematiku handicapovaných ľudí a ja si myslím, že to treba do tejto správy tiež prevziať, ale pre nás je to e, veľmi dôležitá téma a možno e, by sme sa mohli inšpirovať aj týmito postojmi. Ja osobne e, chcem upozorniť na jednu základnú vec. E, e, čo zabraňuje handicapovaným ľuďom v prístupe na prac- k pracovnému miestu? Zamestnávateľia často e, dávajú prednosť e, nezamestnávaním zamestnaniu týchto ľudí, pretože by museli vytvoriť podmienky na to, aby ich mohli zamestnať. A to je jedna z najhorších diskriminácií, aké vôbec existujú. Ďalej myslíme na tie pozmenujúce návrhy, o ktorých sme hovorili. Je tu istá veková hranica, e, od ktorej sú pracujúci vylúčovaní z pracovného trhu. Jednoducho preto, že nie sú mladí, ale oni nie sú ešte ani starí a nedosiahli dôchodkový vek. Ja si myslím, že e, ide o E, kategóriu pracujúcich medzi 55. a 65. rokom života. V Taliansku sú títo ľudia jednoducho vylúčení z pracovného trhu a pre nich je veľmi dôležité vytvoriť opatrenia na sledovanie, vypracovať rôzne rekvalifikačné možnosti a tak ďalej. A čoraz častejšie sa stretávame s pracujúcimi, ktorí e, sú na pracovisku, ale ich e, práva na dôchodok sú často veľmi e, nízke a toto je tiež problém, ktorý by sme mali riešiť a ktorému by sme sa mali venovať. Potom sú tu ďalšie diskriminácie, ktoré treba riešiť a nájsť e, miesto v tejto správe, to je šikanovanie, prenasledovanie a och, ochrana vlastne e, tých ľudí, ktorí e, robia poplach. Toto sú všetko e, diskriminačné postupy, ktoré sú aj dôsledkom kultúry na pracoviskách a takým či onakým spôsobom by sme sa mali snažiť chrániť tieto kategórie ľudí. Ďalšia vec, máme tu isté postupy, pokiaľ ide o situáciu na pracoviskách, ale sú už pomerne dávneho dáta a ide tu administratívne e, procedúry, pokiaľ ide o diskrimináciu na pracovisku. To by malo byť ešte oveľa spresnené a urychlené, pretože pracujúci naozaj musia byť chránení. Veľmi často dochádza k tomu, že pracujúci e, jednoducho nevedia o svojich právach a nie sú chránení tým pádom napríklad dôvernosť a och, pokiaľ ide o dôvernosť, e, ochranu e, súkromného života. A napríklad talianská ústava hovorí, že e, je povinnosťou e, e, zrušiť prekážky v ekonomickej a sociálnej oblasti, ktoré by mohli viesť k obmedzovaniu rovnosti a slobode. A ja si myslím, že všetky európske ústavy by mali tento princíp obsahovať. A mm, tam myslím si, že by sme mali pracovať na kompromise. Ak sa to podarí, tak si myslím, že to veľké úsilie, ktoré vyvinula Renata, naozaj povedie k vynikajúcemu výsledku. Ďakujem a dúfam, že dôjdeme k dobrému výsledku. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, tieňová spravodajkynia Maja Bizo, tu nie je prítomná. Dávam slovo pánovi Marténovi. Ďakujem pani E, predsednička, ďakujem aj pani Weber za jej správu. My nie, sme nepredložili pozmenujúce návrhy, ale samozrejme budeme veľmi pozorne sledovať, čo bude navrhnuté a prečo to bude navrhnuté. Boj proti diskriminácii na pracovisku v dôsledku handicapu, postihnutia, e, pohlavia, náboženstva alebo veku e, E, je samozrejme tu stále prítomné. Pokiaľ ide o handicapovaných ľudí, je úplne normálne, že ich e, sledujeme zo sociálneho hľadiska, ale e, v súčasnosti je to, sa aplikujú skôr také trestné alebo postihovacie e, postupy zo strany podnikov a ja si myslím, že my by sme sa mali skôr zamenať na isté kompenzácie, na isté odmeny, pretože nakoniec o tom rozhodujú pracujúci, napríklad pokiaľ ide o sociálnu záťaž, daňovú záťaž, napríklad e, šéf podniku by e, si mohol uvedomiť, že niekedy aj v jeho vlastnom záujme e, zamestnať postihnutých ľudí. Pokiaľ ide o diskrimináciu v dôsledku veku, tak opäť tu rozhodujú podniky a je jasné, že šéf podniku, najmä v ťažkom období, E, mladý človek je výkonnejší a lacnejší, najmä e, s vývojom digitálnych technik, zatiaľ čo starší ľudia sú menej výkonní a e, sú drahší. Takže ja si myslím, že treba tento problém postaviť naopak a využiť a upozorňovať na kvalitu starších ľudí. To znamená, že na ich skúsenosti a schopnosti a nakoniec tá schopnosť vedieť a poznať postupy, e, to by malo byť vo firmách ocenené, lebo to je skutočné bohatstvo, takže my by sme mali podnecovať zamestnávateľov, aby si ponechávali e, starších zamestnancov, lebo oni budú vedieť odovzdať svojim nástupcom e, tie dobré praktiky. A Mm, mohli, mohlo by sa to robiť napríklad prostredníctvom tútorov pre mladých ľudí, ktorí vstupujú do podnika. To by mohla byť win-win, eh, mohlo byť win-win riešenie pre mladých, pre podnik a rovnako pre, eh, pre, eh, daňo, pre eh, podporu v nezamestnanosti a pre osobu s vyšším vekom. Ďalej tu máme handicapovaných. Samozrejme, my ich nemôžeme diskriminovať, nemôžeme si pripustiť, pardon, opravuje sa rečník, e, diskriminácia z dôsledku náboženstva a sexuálnej orientácie. Už to bolo povedané, že nemôžeme e, padnúť ani do systému pozitívnej diskriminácie na úkor e, ďalších spoločenstiev. My si myslíme, že jediné spoločenstvo, ktoré musí byť uznané je národné spoločenstvo a my si myslíme, že sexuálna orientácia a náboženstvo sú súčasťou e, privátnej sféry. A my by sme sa nemali ostentatívnym spôsobom e, predvádzať. My sa obávame, že tu dôjde k takejto úchylke, k takejto e, pozitívnej diskriminácii, lebo my vieme, že teraz je to vo voľbách alebo v volebných prieskumoch e, to často rozčuľuje a hnevá tých, ktorí boli vystavení pozitívnej diskriminácii, pretože e, to je čoraz evidentnejšie e, táto snaha zaintegrovať do pracovného procesu politických utečencov. Ja si myslím, že toto je veľmi nebezpečná vec. Takže my sme nepredložili pozmeňujúce návrhy, ale budeme veľmi pozorne sledovať tie kompromisné návrhy, ktoré budú predložené. Ďakujem. Ďakujem. Pán Kok, nech sa páči, teraz dávam slovo vám. Milá kolegyňa Weber, v prvom rade by som vám chcel poďakovať za váš veľmi dobrý eh, návrh správy. Táto téma je veľmi dôležitá, na ktorej by sme mali eh, neustále pracovať. Z tých eh, celkovo 310 pozmeňovacích návrhov eh, som 18 vypracoval ja. Pre mňa najdôležitejšie body sú v prvom rade, že parlament sa v minulosti vždy zasadzoval proti horizontálnej diskriminačnej smernici a to by, pritom by sme mali aj ostať. Prakticky to nie je realizovateľné Okrem toho si eh, myslím po druhé, že eh, požadované všeobecné eh, štandardy pre ľudí s postihnutím nás nevedú k správnemu cieľu. Všeobecné štandardy sú minimálne štandardy. Samozrejme, platia pre všetkých, aj pre ľudí s postihnutím, ale okrem toho pre ľudí s osobitnými individuálnymi potrebami by sa malo eh, vytvoriť špecifické pracovné prostredie. Iba tak budeme môcť zohľadniť ich špecifické potreby. Po tretie, štatistiky alebo údaje o rovnakom zaobchádzaní by sme nemali eh, požadovať. Mali by sme požadovať eh, zodpovedné údaje o diskriminácii. To by znížilo byrokraciu. A tiež si myslím, že Obete diskriminácie by mali e, štáty podporovať, ale e, už príliš ďaleko pre mňa zachádza návrh, aby boli oslobodení od e, daní. Ďakujem vám, prajem vám ešte veľa úspechov v ďalšej práci. Kosa, floor is yours. Pán, pán Adam Koša, nech sa páči. Pani, pardon. Ďakujem veľmi pekne. Najskôr by som chcel poblahoželať spravodajkyni. V minulosti sme už niekoľkokrát mali príležitosť spolupracovať na rôznych témach a ja mám e, skúsenosť, e, že sa snažíme vždy nájsť tie najlepšie kompromisy a dúfam, že aj v prípade tejto správy to bude rovnako. To je veľmi dôležitá správa, pretože to je prvá smernica v histórii Európskej únii, ktorá aplikuje istý prístup v oblasti boja proti diskriminácii handicapovaných postihnutých osôb. Mm, tu nejde o diskrimináciu ľudí vo všeobecnosti, na ktorých padá tá záťaž diskriminácie. Tá zodpovednosť e, je zdieľaná v poslednom čase, bohužiaľ. Sme e, dospeli k záveru, že nie všetky členské štáty aplikovali náležitým spôsobom túto smernicu a práve preto e, práca parlamentu v tejto oblasti je veľmi dôležitá. 310 pozmeňujúcich návrhov hovorí jasne o tom, ako parlamentu na tejto oblasti záleží, aby sa táto smernica stala čo najefektívnejšou. E, moji predrečníci zdôraznili význam boja proti diskriminácie proti handicapovaným osobám, a ja musím povedať, že aj ja ako postihnutá osoba e, tiež som s tým spokojný, lebo parlament sa angažuje v prospech postihnutých osôb, ale treba e, vo všetkých oblastiach bojovať proti diskriminácii, teda aj v oblasti náboženstva, veku, sexuálnej orientácie a handicapovaných osôb a ešte rovnako by sme mohli vymenovať e, mnoho ďalších oblastí, kde treba byť veľmi bdelí. a ja som predložil veľa pozmenujúcich návrhov. Samozrejme, že vo väčšine prípadov sa to týka postihnutých osôb, ale um, takisto majú istý dopad aj na ďalšie sociálne kategórie. Rád by som sa ešte zmienil o dvoch veciach. Otázka aplikácie, e, také rozumnej aplikácie tam máme 108. E, ja dúfam, že spravodajkyňa podporí môj návrh. Ide tu o e, pri, e, také racionálne prispôsobenie pozmenujúceho návrhu číslo 108. Samozrejme, my tam myslíme na postihnuté osoby, ale to by sa malo aplikovať na všetky kategórie, ktoré by potenciálne mohli byť diskriminované. Tam ide o to, aby im boli poskytované tie najlepšie služby. A druhý pozmeňujúci návrh sa týka nie len postihnutých osôb, ale všetkých osôb, e, ktoré majú zdravotné problémy v priebehu svojho života. Či už ide o choroby alebo o nehody. O čo tu ide konkrétne vo viacerých členských štátoch? E, je to len lekárske potvrdenie, e, prostredníctvom ktorého môžu získať svoje práva alebo aplikovať svoje práva. Našťastie v mojej krajine to tak nie, na nešťastie v mojej krajine to nie nestačí. Lekárske potvrdenie skúmajú sa takisto aj kompetencie, ktoré zostávajú, preskúma sa e, zdravotný stav osoby a tak ďalej a na základe toho e, treba potom tejto osobe garantovať e, pracovné miesto vďaka týmto pozmenujúcim návrhom a návrhom kolegov si myslím, že test pôjde tým správnym smerom a že naozaj to e, povedie k vylepšeniu tejto smernice. Ďakujem. Thank you. Does Madame Weber... Ďakujem, pani Weber. Želáte si niečo doložiť? Áno, veľmi pekne ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, všetkým, ktorí e, vystúpili e, v tejto diskusii a ktorí tu dnes predniesli svoje E, veľmi fundované e, príspevky a ďakujem aj za milé a láskavé slova. Myslím si, že veľa tých myšlienok, ktoré tu odzneli, sú už súčasťou tých pozmenujúcich návrhov. Ja sa ospravedlňujem, že som tie kompromisné pozmenujúce návrhy predložila tak neskoro, ale ja som sa vrátila nedávno z trojtyžňovej misie v Peru a e, bolo naozaj veľmi ťažké čítať a zapojiť do toho všetky e-maily. Kompromisné e, návrhy pošlem dnes. Pokiaľ ide o e, procedurálne hľadisko tejto veci, tak tie kompromisy by sme mohli riešiť takto. Mohli by sme sa stretnúť vo štvrtok a mohli by sme prebrať prvú polovicu týchto návrhov a na ďalší týždeň by sme sa mohli opäť stretnúť a rozanalizovali by sme druhú polovicu tých návrhov. Ja som tu tento týždeň, budúci týždeň Mm, celý čas prítomná, takže teraz je najdôležitejšie to, aby sme sa zhodli na tých pozmeňujúcich návrhoch. Niektorí kolegovia vyjadrili myšlienky, ktoré sú mi naozaj veľmi blízke. Aj ja som presvedčená o tom, že nemožno vytvárať hierarchiu, pokiaľ ide o diskrimináciu, pretože tie najnebezpečnejšie situácie sa, či, sa rátajú viacnásobnej diskriminácie, ktorá je pre mnohých ľudí bohužiaľ e, súčasťou každodenného života. Jedna z myšlienok, ktorá sa určite objaví v kompromisných pozmeňujúcich návrhoch a určite aj v správe, spočíva v tom, že My tu hovoríme o diskriminácii v rámci zamestnanosti, ale nestačí, aby sme sa sústreďovali len na súča- oblasť práce, pokiaľ sa chceme zbaviť diskriminácie a chceme proti diskriminácii skutočne bojovať, tak je, skutoč- je potrebné, aby sme sa venovali tejto téme aj v iných oblastiach, ako je napríklad vzdelávanie. V oblasti vzdelávania aby sme mali bojovať proti diskriminácii, a e, horizontálny prístup v tejto oblasti je veľmi dobrý nápad. Ja si myslím, že mnohí z vás, ktorí ste vystúpili v diskusii, ste sa k tomu vyjadrili práve v tomto zmysle. Ja dúfam, že spolu s tieňovými spravodajcami budeme mať konštruktívnu diskusiu ohľadne kompromisných návrhov a že predložíme veľmi dobrú správu. Ďakujem. Ďakujem. Hlasovanie vo výbore bude 21. júna a na pléne budeme hlasovať v septembri. Ďakujem a tým sa dostávame k ďalšiemu bodu programu, to je bod číslo 10. Ide tu o financovanie mimo vládnych organizácií z rozpočtu EÚ. Ja dávam slovo pani Ždanoka za zelených, ktorá je spravodajkyňou. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať aj za prípravné práce na tomto stanovisku. Poďakovať sa všetkým tým, ktorí spolupracujú s mimovládnymi organizáciami Počas prípravy tohto stanoviska sme sa mnohokrát stretli s viacerými zástupcami mimovládnych organizácií. No a tieto výstupy sme sa pokúsili zapracovať do nášho návrhu. Čiže my sme si nič nevymysleli, e, iba sme tu snažili reflektovať to, čo nám oni povedali. práve z tohto dôvodu je návrh pomerne kritický, pokiaľ ide o existujúce programy EÚ, ako napríklad Európsky sociálny fond, fond najzraniteľnejším osobám, program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu. Samozrejme, keďže stanovisko má obmedzenú dĺžku, nemohli sme kvôli tomu pokryť všetky stránky problému. Tých návrhov je oveľa viac a ja verím tomu, že keď budeme spolupracovať s tieňovými spravodajcami, podarí sa nám dotknúť sa všetkých tých problémov, o ktorých sme sa dozvedeli od mimovládok. No a dúfam, že tie ich obmedzenia budú oveľa bližšie k ich predstavám. Samozrejme nás mrzí, že sa znížil počet financovania pre európske mimovládne organizácie. A jeden z programov EAC, čo je Európsky program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu, tak tam došlo k poklesu financovania. Avšak okrem tohto teda hovoríme aj o najlepšom možnom využití existujúcich fondov. Sústredujeme sa tu najmä na problém pri získavaní financovania, pri prístupe k financovaniu a taktiež hovoríme o tom, nakoľko sú tie programy zložité a aké je náročné aj vypracávať potom správy. Ďalší problém. Tieto pre, e, operatívne granty trvajú dlhšie než rok, no a preto je potrebné zabezpečiť kontinuitu a udržateľnosť. Obávame sa, že kvôli takéto povahe verejných zdrojov finančné schopnosti a sociálne posolstvo mimovládnej organizácie je občas ohrozené. A práve vtedy, keď sú najviac potrebné. pretože tie najzraniteľnejšie občania spoločnosti, tie, tie najkomplexnejšie vrstvy, tak ich problémy a ich potreby môžu častokrát vyriešiť práve len mimovládne organizácie, ktoré sú financované z európskych zdrojov. Taktiež sme tu formulovali obavu, že pokiaľ ide fond EASI pre zamestnanosť a sociálne inovácie. sa môžu o financovanie uchádzať iba verejné orgány aby chceli komisiu vyzvať, aby vypracovala taký návrh, ktorým by sa pozmenilo nariadenie tak, aby aj mimovládky mohli byť e, vedúcimi partnermi. pokiaľ by chceli čerpať tieto fondy. Taktiež vieme, že európske financie, fondy, ktoré sú k dispozícii pre mimovládne organizácie, si vivo vyžadujú spolufinancovanie, avšak takýto typ podielu, finančného podielu môže byť pre mimovládne organizácie zničujúci, pretože nemusia nutne byť schopné získať takéto finančné prostriedky. Taktiež vieme, že mnoho mimovládnych organizácií pracuje v oblastiach, ktoré v rámci komisie spadajú pod viacero generálnych riaditeľstiev. Preto by sme chceli požiadať komisiu, aby sa pokúsila skombinovať tieto priestory, aby, pokiaľ dojde k situácii, že to spadá pod viac ako jedno generálne riaditeľstvo. Veľmi rada si vypočujem stanoviska tieňových spravodajcov, ich názory No a samozrejme, rada ich návrhy zapracujem do stanoviska. Ďakujem. Ďakujem. Romana Tom za EPP. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Tiež by som sa chcela poďakovať správni spravodajkyni za jej prácu na tomto stanovisku. Domnívam sa, že ten návrh stanoviska je dobrý. Je to dobrý základ na našu ďalšiu prácu. Myslím, že sa všetci môžeme zhodnúť na tom, že mimovládne organizácie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v našich každodenných životoch. A to treba zdôrazňovať, pokiaľ ide o mimovládne organizácie treba zdôrazňovať to, že to sú dobrovoľníci, je to, to dobrovoľnícka práca a to je podľa mňa veľmi dôležité. Mimovládne organizácie pracujú prakticky vo všetkých sektoroch civilizácie a sú naozaj mimoriadne dôležité v všetkých oblastiach ľudského života. Reprezentujú ľudí, a preto by sme ich mali finančne podporovať. Mali by sme ich prácu podporovať. Avšak keď hovoríme o mimovládnych organizáciách, taktiež musíme zobrať do vahy tú druhú časť príbehu. Nemali by sme hovoriť iba o ich právach, iba o pozitívnych stránkach ich práce. Mali by sme rovnako hovoriť aj o tej samotnej práci ako takej. ktorá by mala byť vyvážená, nemala by byť politická. Ja som to videla v mojej krajine, v Slovensku, pretože niekedy tam mimovládne organizácie konajú ako politickí aktéry. Občas pôsobia naozaj veľmi politicky, aj keď to oficiálne nehovoria. Aj keď nejednajú v mene politických strán, avšak myslím si, že je naozaj dôležité, aby boli objektívni. a mali by za to aj niesť zodpovednosť. Mám na pani spravodajkyňu jednu otázku. Zaujímalo by ma, akým spôsobom môžeme všetci pomôcť k tomu, aby komisia zabezpečila nezávislosť a objektivitu mimovládnych organizácií, najmä pokiaľ ide o sociálne záležitosti. Viem, že je takmer nemožné to zabezpečiť. Absolútne, avšak mali by sme sa maximálne vynasnažiť to dosiahnuť. Poznáme konkrétne príklady mimovládnych organizácií, ktoré využívajú európske zdroje financovania na to, aby potom bojovali proti projektom, ktoré sú taktiež e, financované z európskeho rozpočtu. Toto je podľa mňa konflikt, ktorý by sme mali vyriešiť. A na záver by som chcela povedať, že návrh stanoviska je dobrým základom pre našu ďalšiu prácu. Určite prídeme s niekoľkými pozmeňovacími návrhmi za našu politickú frakciu EPP, avšak som presvedčená o tom, že sa nám podarí dospieť ku kompromisu. Ďakujem. Teraz dostane slovo Eva Kaj za SD. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj Tatiene za veľmi dôležitú prácu, ktorú si odvedla na tomto stanovisku. Najmä pokiaľ ide o otázku e, riadného vhodného financovania zodpovedných e, mimovládok a toto je teraz vo všetkých médiách v EÚ. Oni sú naozaj kľúčoví hráči v oblasti sociálnych problémov, najmä pokiaľ ide o hospodársky cyklus. Európsky program pre zamestnanosť a sociálne investície, Európsky sociálny fond a fond pre najzraniteľnejších osôb nemôžu fungovať bez e, spolupráce s mimovládnymi organizáciami a mimovládne organizácie nemôžu fungovať bez potrebných zdrojov reál, aktuálneho a ľudského kapitálu. Avšak e, mimovládne organizácie sú financované vládou, to je podľa mňa trochu protichodné. Mali by sme sa tomu v tejto správe venovať kde dochádza k vyváženiu rovnováhy. Sú tu tri prvky, na ktoré by sme chceli upozorniť. Prvá vec, čo najviac urýchliť sociálnu angažovanosť mimovládok v správe e, zásadných dlhodobých politik, ale taktiež aj núdzových situácií, ktoré treba riešiť na mieste. Optimali- aby sme toto dosiahli, potrebujeme vytvoriť, pretože ešte neexistuje, jednoduchý, transparentný, štandardizovaný rámec, ktorý umožní okamžitú reakciu občianskej spoločnosti v prípade nebezpečných núdzových situácií, ako napríklad tá, ktorú e, Európa zaznamenala na juhovýchode. Potom je potrebné získať financovanie na vybavenie mimovládnych organizácií, aby tieto mohli e, reagovať na situácie, ktoré nemožno predvídať. Z toho vyplýva, že je potrebné e, otvoriť príslušné fondy, aby tieto poskytovali potrebný kapitál, aby mimovládky a ďalší sociálni aktéry mohli vybudovať príslušnú e, infraštruktúru. No a tretí prvok, ktorý by sme na výsku chceli mať, sa týka potreby interoperabilnej štruktúry medzi jednotlivými programami financovania EÚ a správou či vládami členských štátov to veľmi často sú mimovládky e, povolané zo strany e, vlád, nie nutne vždy sa riadia transparentnými procesmi a je netransparentné, nedá sa kontrolovať, či dostali svojim sľubom. Čiže aby sme tie zdroje udelovali e, v správnom čase a efektívne, aby sme riadne monitorovali, kto tie peniaze dostane najmä v núdzových situáciách, tak to je potrebné na to, aby sme dosiahli čo najlepšie možné výsledky a získali dôveryhodnosť, aby sme naozaj pomáhali len férovým, čestným MVOčkám, aby sme mali funkčný systém e, merania výsledkov a nielen popisy či texty, ktoré poskytujú, či politické, ich politické konexie, ktoré môžu využívať. pretože niekedy sa môže stať, že niekto sa vyhlási za dobrovoľníka, avšak pritom má intenzívne konexie na miestnu mafiu či pášar ako ľudí. Len túto nedelu to bolo vo všetkých správach v Grécku. Hovorilo sa o utečeneckej kríze a hovorilo sa o mimovládkach, ktoré čerpajú z finančných zdrojov, ktoré nie, a pritom niektoré z týchto MVOčiek sú stíhané pre podvod a napriek tomu stále získavajú financovanie, pritom sú prepojení na mafiu, na pašerákov ľudí, ale ešte napriek tomu sa im stále darí čerpať e, verejné zdroje, kontrolujú situáciu, vytvárajú napätie, manipulujú situáciu a neustále ešte stále čerpajú finančné zdroje. Čiže je potrebné, aby sa toto vyriešilo. Domnievam sa, že naozaj musíme od, na toto všetko odpovedať. E, čaká vás veľký kus práce a chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za vaše snahy. Myslím si, že by sme sa mali zamerať na transparentnosť. Teším sa na spoluprácu na pozmeňovacích návrhov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Za EKR je tu zástupkynia. Pani Kamila Vřešinská nie, nie je tu. Takže pôjdeme ďalej. Alde, Marian Harkin, nech sa páči. Ďakujem za slovo. prvom rade sa chcem poďakovať našej kolegyni za veľmi dobrý základ správy o mimovládnych organizáciách. Súhlasím so spravodajkyňou v tom, že sociálna misia mimovládnych organizácie je zásadne ohrozená kvôli kráteniu verejných prostriedkov. A práve teraz tie sociálne mimovládne organizácie potrebujeme, aby zaplnili medzery ktoré možno v minulosti boli zaplnené e, vládami, verejnými službami. Keď som si vypočula dnešnú diskusiu, musím povedať, že to je zaujímavé, pretože počujeme perspektívy z rôznych členských štátov. Mali sme tu kolegyňu z Grécka, zo Slovenska a ja budem hovoriť o situácii v Írsku. Je dôležité sa o tieto informácie podeliť, pretože niektoré z pripomienok, ktoré uviedli moje kolegyňa, by pre mňa napríklad boli trochu čudné alebo neznáme, preto si potrebujeme vypočuť, čo hovoria aj ostatní a snažiť sa dospieť k nejakému európskemu riešeniu toho, čo sa deje. U nás doma došlo ku kráteniu verejných finančných prostriedkov a toto zásadne ovplyvnilo mnohé mimovládne organizácie a ich schopnosť ďalej pracovať najmä v oblasti sociálnej inklúzie, a to je oblasť, ktorá nášmu výboru veľmi leží na srdci. Taktiež verím tomu, že potrebujeme ozajstné partnerstvo medzi komisiou, členskými štátmi a mimovládkami, aby sme dosiahli európske, cieľe európskej politiky. Som si istá, že toto platí pre všetky členské štáty. Možno sme dosiahli akúsi ilúziu inklúzie, potrebujeme reálne partnerstva Naozaj podporujem odsek číslo 3, nezávislosť e, mimovládnych organizácií. Určite budeme o tomto aj s Romanov diskutovať, pretože máme možno trošku iné perspektívy. Ja si osobne myslím, že e, úloha mimovládnych organizácií, ktoré sa e, stávajú za občanov, tá je zásadná. Áno, Malo by to byť transparentné, avšak nemali by sme ich utišovať. Oni by naopak mali šíriť osvetu, e, angažovať sa a mali by sa podľa mňa angažovať v politike, ale povedzme, že v politike s malým P, nie s veľkým P. Sú to ľudia, ktorí podporujú participatívnu aj reprezentatívnu demokraciu a v tomto podľa mňa mimovládky zahrávajú zásadnú úlohu. Verím, že sa nám podarí nájsť taká forma, znenia, ktorá bude pre všetkých akceptovateľná. Pani spravodajkyňa hovorila o tom, že mimovládne organizácie majú problém čerpať fondy, že tie programy sú komplexné, že sa tu žiada e, veľká miera vypracávania reportov. Na to by sme sa mohli zamerať, pretože samozrejme vždy sú rozdiely medzi stranou auditu a to operatívnou stránkou a je pravda, že mimovládne organizácie sa mi stiažovali na to, že ten systém reportingu je veľmi zložitý. A každý rok musíme stlačiť červený, zelený alebo biely gombík, keď hovoríme o rozpočte EÚ. To je naša zodpovednosť. A preto sa musíme nájsť, e, snažiť nájsť také riešenie, e, ktoré túto situáciu vyrieši. Počuli sme od kolegyne z Grécka, že sa situácia môže vynúť aj e, nesprávne, ale myslím si, že to môžeme vyriešiť bez toho, aby ľudia boli, aby sa ľudia topili v mori nejakých komplexných pravidel. Taktiež súhlasím s tým, že musíme vyriešiť iný systém financovania, že to musí trvať dlhšie ako jeden rok. Mali by sme sa nájsť pokúsiť, pokúsiť nájsť viacročný rámec, pretože len to môže prispieť k udržateľnosti. Súhlasím s tým, čo tu zaznelo na tému dôležitosti dobrovoľníkov. Myslím si, že dobrovoľníci predstavujú obrovskú pridanú hodnotu a mnoho európskych programov by nemohlo efektívne a účinne fungovať bez mimovládnych organizácií a bez dobrovoľníkov. No a na záver, ten môj finálny E, tá moja finálna pripomienka je rovnaká ako tá úvodná. Počula som kolegyňu z ABP e SD, ktoré hovorili o zodpovedných mimovládnych organizáciách a o, potom o takých, ktoré manipulujú situáciu pre svoje vlastné benefity. Ja také, takéto mimovládky nepoznám, ktoré by takto manipulovali, ale vypočula som si stanoviská kolegyň Viem, že situácia sa líši a teda chcem ešte zopakovať, že dúfam, že sa nám podarí dopracovať ku kompromisu, ktorý by vyhovoval všetkým. Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem, je tu pani Boylan, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Taktiež vítam prácu spravodajkyne na stanovisku. Pokrýva to veľa našich obáv v tejto oblasti. Absolútne súhlasím s tým, že viac alebo teda jednoročný, jednoročná podstata financovania neprispieva e, činnosti mimovládnych organizácií a krátenie prostriedkov tiež nie je dobré. Avšak taktiež uznáme, že e, politická angažovanosť mimovládnej organizácií je dôležitá, nemali by sa bať prejaviť. Myslím si, že majú takú podobnú úlohu ako médiá. čeliť alebo otvárať e, problematické kapitoly otázky verejného financovania či celkovej situácie a myslím si, že by nemali byť cenzurovaní. Pokiaľ ide o zložitosť e, finan- programov financovania a veľmi náročný systém reportovania je problematický pre mnohé mimovládne organizácie, ktoré sa pokúsajú čerpať finančné zdroje a myslím si, že by bolo zaujímavé, pokiaľ by sa v tomto stanovisku e, odrazili overené postupy jednotlivých členských štátov Myslím si, že pre mimovládne organizácie je najlepšie, pokiaľ existujú naozaj procesy založené na komunite. A súhlasím v tom, že je potrebné poskytovať granty organizáciám na viacročnej úrovni, aby mohli lepšie plánovať svoju činnosť. Miera spolufinancovania je určite bariérou Súhlasím v tom, že by mali mať eh, potrebné možnosti organizácie V Írsku e, e, sme e, zmenili prístup z toho bottom-up, ale ako som už povedala, táto, tento návrh je vynikajúcim základom. Ja vypracujem pár pozmievacích návrhov k tomu, aby sa niektoré mm, časti textu posilnili, ale takisto mám aj pár nových návrhov, eraniu, E, dopadu. A to, e, k čomu často môže dôjsť, je, že mimovládne organizácie majú dlhodobý sociálny dopad, ktorý nie je ľahko merateľný, napríklad krátkodobo, nedá sa ľahko dať do tabuliek, pričom je zrejma absolútna potreba e, činnosti týchto organizácií treba e, teda si byť vedomý toho, že nie, práca niektorých z týchto mimovládnych organizácií môže byť ťažko e, merateľná. Ďakujem a teším sa na stretnutie s pani spravodajkňou. E, ďakujem. Laura Adžia má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem obzvlášť kolegyni Tatiane za jej prácu E, sme veľmi radi, že s ňou môžeme spolupracovať na tejto téme. E, súhlasím s tým prvým e, bodom v tom, že procyklická povaha niekedy zle vplýva na činnosť mimovládnych organizácií, v tomto sa zhodneme. Mám určité obavy, pokiaľ ide o článok 2 pokiaľ ide o EASI, FEAD, Európsky sociálny e, fond, e, ktoré e, umožňujú prístup mimovládnym organizáciám, chcela by som pochopiť lepšie, či to, čo tu hovoríte o prístupe mimovládnych organizácií, E, súvisí e, teda s konkrétnymi možnosťami mimovládnych organizácií. Napríklad, keď si zoberieme e, program Progress pre mikrokredity, tento je špecificky vyvinutý pre mimovládne organizácie a teda do, z, z určitého pohľadu, pohľadu je veľmi užitočný. Keby sme ho tam mohli spomenúť, bola by som rada. A súhlasím s teda nezávislosťou mimovládnych organizácií. Myslím si, že e, tam dobre odrážate e, úlohu mimovládnych organizácií, prečo e, sa zrodili a prečo vykonávajú svoju prácu v prospech ľudí. A keď hovoríme o mimovládnych organizáciách, mali by sme hovoriť aj o tých najmenších z nich, ktoré eh, by mali mať tiež možnosť prístupu k takémuto typu financovania, avšak eh, toto je umožnené len tým eh, veľkým mimovládnym organizáciám a tie maličké mimovládky, ktoré v teréne vykonávajú obrovskú prácu. Tým treba pomôcť, podporiť ich, E, Rozmýšľam aj nad vytvorením databázy takýchto mimovládnych organizácií, aby sa vytvorili skupiny e, pre podporu takýchto organizácií, pretože e, vykazníctvo je často veľmi zaťažujúce, prístup k, k subvenciám je často zložitý a práve takýto monitoringu by mohol pomôcť tým najmenším mimovládnym organizáciám. Okrem e, iného mám e, ešte pár poznámok k tej e, téme umožniť mimovládnym organizáciám aby samé mohli žiadať o financovanie nejakého projektu. To by im dávalo pridanú hodnotu ale veľmi často partnerstva začnú dobre a potom sa potopia. Prečo? Pretože často sú tam aktéry, ktorí sa stiahnú z projektov, možno v strede práce a ten, ktorý projekt predstavuje, sa nájde v, skutočno, v situácii, kedy sa e, mu záťaž zdvojnásobí a jeho úloha sa veľmi stiaží. Takže bolo by dobré, keby ste nám aj túto oblasť objasnili a keby sme tu spoločne našli nejakú vhodnú formuláciu. Neviem, či e, poznáte mechanizmus e, Horizontu 2020, ktorý bol vytvorený na podporu univerzít a ich výskumu. Vo väčšine prípadov sa tam predpokladá 100% financovanie, e, možno pre mimovládne organizácie, preto aby sa zabezpečil pre nich prístup k financovaniu a by bolo dobré, aby e, mali e, možnosť e, teda oni sami vypracovať projekty, žiadosti o financovanie, aby tu bola takáto, aby tu nebola potreba kofinancovania, ktoré by bolo nadmieru zaťažujúce. Takže tam by sme sa mohli inšpirovať formuláciami z Horizontu 2020. Mimovládne organizácie sú non-profit organizácie, to si treba uvedomiť Eh, veľmi eh, často teda vykazujú napríklad eh, hodiny práce, tie veľké organizácie, ale malé mimovládne organizácie nemajú takú možnosť vždy ako tie veľké, nemôžu si takto započítavať svoju prácu. No a ďalšia vec, ktorú, o ktorú som chcela požiadať, Chcela som sa spýtať e, e, niečo vo vzťahu s publikovaním e, výsledkov. Keď chcete mať prístup k nejakej výzve pre financovanie, vyhodnocujú to možno experti, tak títo hodnotia jednotlivé kritéria bodmi. Výsledok je, o výsledku je poinformovaná priamo daná mimovládna organizácia. Bolo by dobré, aby sa vytvorila nejaká databáza s, so všetkými výsledkami, aby sa e, toto zverejnilo. E, umožnilo by to napríklad aj zdieľať, e, dozvedieť sa najlepšie postupy, vedieť, poznať lepšie meter, podľa ktorého vyhodnocovali experti jednotlivých kandidátov. A bolo by dobré, aby sme dali možnosť aj malým združeniam, ktoré e, veľmi pracujú v teréne, obzvlášť v určitých oblastiach v Grécku dnes väčšina e, podpory pre utečencov e, tu vykonávajú naozaj tie najmenšie združenia a organizácie. Veľmi často ide o študentov, ktorí sa zorganizujú do malých združení a v mnohom eh, veľmi pomáhajú. Takže snažme sa eh, aj tie najmenšie mimovládne organizácie začleniť eh, do tohto, čo píšeme, pretože aj oni si zasluhujú podporu a pomoc. Ďakujem. Ja ďakujem vám. Pán Machtan tu nie je. Pán Fontulis e, bude hovoriť v jeho mene? Áno, nech sa páči, máte slovo. Pokiaľ ide o kontrolu rozpočtu a financovania mimovládnych organizácií, Európska únia Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, εκτός από my môžeme e, posúdiť ich prácu a posudzovať ich prácu, ale je tu jeden veľký problém v súvislosti s utečencami, ktorí sú v Grécku a sú vlastne v tejto krajine uväznení a sú tam niektoré skupiny mimovládnych organizácií a ich úloha je dosť podozrivá, aby, ak nechcem povedať, že nebezpečná ak chcú ukázať, oni chcú ukazovať svoju solidaritu a ako by chceli nahrádzať štát a niektoré dokonca podkopávajú štátne organizácie a hovoria utečencom, že hranice budú opätovne otvorené a tlačia týchto ľudí k tomu, aby zostali pri hranici, zatiaľ čo e, vláda sa snaží vzdialiť utečencov e, od hraničných oblastí. Takže ako som povedal, niektoré mimovládne organizácie trvajú na tom, že utečenci musia zostať v prihraničných oblastiach a už asi 30 dní e, je železnica, ktorá vedie k pohraničiu, stále obsadená utečencami na základe odporúčaní e, mimovládnych organizácií. Takže treba posudzovať všetko. Um, Ďakujem a dovolte mi, aby som teraz prešla k ďalšiemu e, bodu nášho programu. Ďakujem za túto rozpravu. E, pred, lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 21. apríl 12.00 E, schvalovať sa bude 15. alebo 16. júna a v júli 2016 v rozpočtovom výbore. Ďakujem vám, pani Ždanoka. A teraz prejdeme k bodu 11 nášho programu. Príprava e, po volebnej e, revízie viacročného finančného rámca 2014-2020 Pán Pirinsky, nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem vám, pani predsednička. Ako všetci dobre vieme, povolebná revízia viadročného finančného rámca mala byť nástrojom, prostredníctvom ktorého by rozpočet Európskej únie bol viac v súlade s aktuálnou situáciou ktorá nastala nie tri roky po jeho prijatí. To znamená, že by sme ho chceli lepšie prispôsobiť okolnostiam, ktoré nastanú, ako aj politickým prioritám Európskeho parlamentu. Takto to stanovila e, komisia a my sa nachádzame v situácii, keď je jasné, že táto revízia je nevyhnutná a potrebná mohli by sme povedať, že viacročný finančný rámec je akýmsi bodom zlomu, pretože finančné prostriedky sú takmer úplne vyčerpané a my nie sme schopní e, vlastne e, splniť všetky tie ciele, ktoré pred nami z politického hľadiska stoja, aj keby sme aktivovali všetky nástroje. Po prijatí medzinárodného viacročného finančného rámca teda stojí Európska únia pred viacerými výzvami. My nedokážeme dosiahnuť ciele programu Európa 2020 ani v tých najdôležitejších oblastiach a okrem toho treba povedať, že sme svedkami veľkého prílivu utečencov, čo znamená, že revízia viacročného finančného rámca je nevyhnutná. Ak vezmeme do úvahy politické ciele, tak vieme, že v roku 2020 sme rátali zo 7 z, z, z, sme ma, zrátali e, so zvýšením nezamestnanosti a to si je vlastne nepríjemné najmä pre znevýhodnené E, skupiny obyvateľstva ako ženy a starší občania. Treba si uvedomiť, že dlhodobá e, nezamestnanosť je dvojnásobná, teraz je to 5,2 a v roku 2014 to bolo menej. To znamená, že podiel e, dlhodobo nezamestnaných spomedzi nezamestnaných stabilne rastie, rovnako je veľmi vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí a to je naozaj veľmi pálčivý problém Európskej únie. Máme tu 4 milióny mladých ľudí, ktorí boli vo februári 2016 v Európskej únii bez práce. A to je veľmi znepokojujúce konštatovanie. Okrem toho musíme čeliť chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Oba tieto faktory zaznamenali v predchádzajúcich rokoch výrazný nárast a k tým 120 miliónom ľudí, ktorých sa to týkalo v minulosti, pribudli ďalšie milióny ľudí, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením a obzvlášť citeľné je toto riziko v prípade detí. Tam ide o 28 všetkých detí a v niektorých členských štátoch Ide dokonca o 50-percentný deti, to znamená, že 20 miliónov detí žije v rodinách, kde im nie je možné zabezpečiť každodenný štandard, či už je bývanie, jedlo, školská dochádzka, zdravé jedlo a tak ďalej. Okrem toho sú znevýhodnené deti žijúce v neúplných rodinách, u detí s migračným pozadím a tak ďalej. Čiže e, my sme dospeli k tomu, že revízia viacročného finančného rámca musí zohľadniť súčasnú situáciu, rovnako ako aj možnosti, ktoré európske hospodárstvo ponúka. Je veľmi dôležité, aby sme sa sústredili na reálne a realizovateľné veci, aby sme tu mali isté zmysloplné opatrenia, aby sme sa E, na to nezameriavali len preto, že sa nazdávame, že potrebujeme peniaze. A niektoré prieskumy verejnej mienky ukazujú, že 51 všetkých európskych občanov považuje za svoju hlavnú prioritu boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a to znamená, že by sme sa mali sústrediť minimálne na tri konkrétne revízie. Poprvé, podiel Európskeho sociálneho fondu. V tejto chvíli e, zodpoveda 25% celého rozpočtu na súdržnosť. Tu nám by nemalo dôjsť k zníženiu obnosov jednotlivých národných obálok a mali by sme dosiahnuť to, aby bol každý rok zaistený dostatočný cash flow tak, aby sme eh, mohli plniť svoje záväzky. Okrem toho chceme vytvoriť nový fond pre deti, ktorý by obsahoval prostriedky pre rodiny, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Iniciatíva pre zamestnanosť mladých ľudí by mala byť naďalej rozvíjana. Mali by sme zaistiť to, že vďaka dostatočnému prílivu finančných prostriedkov budú splnené ciele, E, ktoré sú v tejto oblasti stanovené do roku 2020. My rátame s tým, že revízia by sa mala sústrediť na lepšie vynakladanie prostriedkov, ale to by e, nemalo znamenať, že budeme e, existujúce ciele nahrádzať inými cieľmi. Mali by sme sa snažiť o zjednodušenie, o koordináciu jednotlivých zdrojov finančných prostriedkov, čo by situáciu mohlo zlepšiť ale revízia viacročného finančného rámca by takisto mala obsahovať aj presun prostriedkov medzi jednotlivými oblastiami. Tá revízia by mala zohľadniť aj potrebu financovania, eh, či už ide o zamestnanosť a sociálne veci. Mali by sme sa teda snažiť o to a mali by sme si uvedomiť, že ani súčasné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, nedostačujú. Všetko by malo smerovať k tomu, aby nedošlo k zníženiu európskeho rozpočtu na tieto finančné nástroje. Finančné nástroje by mali mať možnosť zlepšiť dopad našich politických opatrení, tak z politického, ako aj z finančného hľadiska a nemali by sme ich využívať rovnako vo všetkých oblastiach, pretože existujú politické oblasti, v ktorých sa tento účinok dosiahne, na to by sme sa mali sústreďovať. Nazdávam sa, pani predsednička, že máme pred sebou veľmi dôležitú úlohu a musíme predložiť stanovisko, ktoré vylepší správu výboru pre rozpočet a takisto podporí aj pozíciu Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Ja sa teším na spoluprácu s tieňovými spravodajcami, na ich návrhy a dúfam, že sa nám podarí vypracovať také stanovisko, ktoré bude veľmi silné a bude založené na silných postojoch. A teraz pán Tieňový spravodajca za EPP. Ďakujem. Ja si myslím, že toto je veľmi dobrý základ pre ďalšiu prácu a myslím si, že by sme mohli byť optimisti a, a mali, mali by sme sa snažiť e, vlastne e, ťažko, o očakávanie istých ťažkostí v Samozrejme, že toto sú isté špecifické úlohy, pretože my musíme reagovať na výzvy, ktoré stoja dnes pred Európskou úniou, sú dôležité a je ich mnoho. Je to veľmi dôležité, e, pokiaľ ide o stratégiu 2020 a e, v súčasnosti treba povedať, že fondy sme prekonali, nie preto, že by sa zle riadili, ale jednoducho sú tu nové výzvy, ktoré pred Európskou úniou vyvstali a na ktoré treba reagovať. Spravodajca sa zmienuje najmä o potrebe investícií, to je naozaj dôležité a ja takisto chcem povedať, že e, e, iniciatíva ohľadne strategického investičného fondu je pozitívnym krokom, ale e, chceme ešte dávať pozor na to, čo sa skrýva za týmito operáciami, myslím tým na Eh, horizontálne programy v rámci Horizontu 2020, mechanizmy vzájomného prepojenia, to sú veľmi dôležité nástroje, ktoré musia byť zachované. Rovnako chcem zdôrazniť význam Európskeho sociálneho fondu, tak ako bol spomenutý. Tento fond je dnes vystavený tlakom, najmä pokiaľ ide o nové výzvy, o výzvy eh, spojené s reakciou na utečencov, ale dva prvky, klasické poslanie fondu a tieto nové otázky by sa nemali navzájom vylúčovať. Jedno, e, e, e, jedno príslovie hovorí, že nemôžeme jedného obliecť a druhého vyzliecť a to sa dá aplikovať aj na túto situáciu. My by sme mali sa sústreďovať na tie najmä, najviac ohrozené sociálne vrstvy, a mali by sme sa vyhnúť e, práve ich problémom. Ďalej by sme mali posilniť kapacitu e, vyvíjania e, mechanizmov na vzdelávanie výučbu. To by mala byť naša odpoveď e, na otázky spojené so zamestnanosťou. To sú tie hlavné prvky, ktoré my považujem za najdôležitejšie. Predložíme naše návrhy na vylepšenie textu a spravodajca môže rátať s našim príspevkom a s našou prácou tak, aby sme e, dosiahli najkonsenzuálnejší možný výsledok a takisto aj, aby mal aj ten najvyváženejší obsah. A ešte jedna osobná úvaha k tejto téme. Je veľmi dôležité pracovať na e, revízii, tak ako to robíme dnes. A ja som presvedčený, že e, Európska únia nikdy nevidie z týchto problémov, kým nebudeme mať rozpočet, ktorý by bol hodný svojho mena. Bohužiaľ, dnes tomu tak nie je. A my musíme e, si byť seriózni a povedať si, že nevieme, kde teda vezmeme tieto prostriedky a mm, naozaj my potrebujeme vlastné zdroje, aby sme naplnili náš, náš rozpočet. Thank you. Uh, Madam Trebesius, is your shadow? Ja, vielen Dank, Frau. V prvom rade by som chcela poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho prácu. Jeho návrhy sú dobrým základom pre diskusiu o viacročnom finančnom rámci EÚ vo svetle e, programov, ktoré sa týkajú práce a sociálnych e, tém bez pochyby EÚ eh, e je doteraz v veľkých hospodárskych ťažkostiach po hospodárskej kríze. Už v minulých rokoch sme sa snažili eh, vyčerpať všetky možnosti rozpočtu, aby sme eh, podporili hospodárstvo, preto nám tu dnes chýba nejaká rezerva pre novovyvstávajúce problémy, ktorý, ktoré to sú, to už spomenuli kolegovia predo mnou, k tomu patria migračná kríza, ktorá e, stojí viacero miliárd, e, vnútorné bezpečnostné e, otázky, kríze a poľnohospodárstva aj v dôsledku ruského embarga a podobne. Tento rozpočet bol stanovený na dlhé časové obdobie a bol dosť neflexibilný, je neflexibilný na to, aby reagoval na nové výzvy. Pred našim výborom teraz stoja nové výzvy. Jedinou odpovedou parlamentu na to je zvýšenie rozpočtu ktoré však v dôsledku e, existujúcej hospodárskej situácie v EÚ nie je e, presaditeľné. Musíme mať na pamäti, že e, ľudia vedia lepšie narábať so svojimi peniazmi než politici. Je potrebné zmeniť rozpočet, aby bol flexibilnejší, e, treba lepšie e, kontrolovať vynakladanie finančných prostriedkov, treba zredukovať staré ktoré existujúce nároky na prostriedky, aby bolo možné financovať nové dôležité projekty Ehm, dôležitá je pridaná hodnota EÚ, e, takže určité opatrenie na úrovni EÚ musí byť efektívnejšie než e, opatrenie na štátnej úrovni. Občania majú e, právo na to, aby sa zaobchádzalo starostlivosť ich financiami a konkrétne k sociálnej, pra, e, k sociálnej oblasti navrhujem, aby sa existujúce opatrenia preskúmovali predtým, než sa budú poskytovať nové e, financie. Jedno z, z takýchto príkladov je iniciatíva na podporu nezamestnanosti, e, boja proti nezamestnanosti mladých. Sú členské štáty, ktoré nemohli dobre to, to, toto pretaviť do, do praxe a na to, aby sa e, postupovali ďalšie financie, by bolo potrebné najprv zhodnotiť e, to, čo urobili doteraz. E, európske programy nemajú nahrádzať tie národné, majú ich zmysluplne doplňať a ja túto požiadavku vidím v súlade s tým, o čo žiada výbor pre rozpočet. Tiež sa treba zaoberať tým, v, akými, v akých oblastiach by sa mali krátiť prostriedky Prosím, pouvažujte všetci nad tým, kde by mali ležať naše priority a buďte pripravení e, vzdať sa preto aj e, iných e, požiadaviek. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Madam Harking. Ďakujem pani Harkin, tenevá spravodajkynia za skupinu ALDE. Ďakujem v prvom rade. Chcem poďakovať aj ja pánovi spravodajcovi za jeho veľmi dobrý návrh, ktorý je e, veľmi dobrým východiskom pre našu ďalšiu prácu. Ako on sám povedal, e, zámerom tejto revízie je umožniť inštitúcia, v našom prípade parlamente, e, prehodnotiť svoje priority vo svetle zmien, ku ktorým došlo v posledných rokoch, obzvlášť keď sa pozerám na ekonomickú situáciu, a na naše makroekonomické údaje. Chcem sa venúť práve tým. Keď sa pozrieme na tie nové výzvy, pred ktorými stojíme a ktoré vyvstali v posledných troch rokoch, e, predrečníci spomenuli napríklad utečeneckú krízu, keď ich e, pridáme k tým výzvam, ktoré tu už boli dovtedy, Mnohé z týchto sú tu už dlho, dlhodobá nezamestnanosť, nezamestnanosť mladých, e, zvyšovanie chudoby, obzvlášť chudoby detí. To má obrovský e, vplyv aj v oblasti e, vzdelávania, zdravotníctva, spôsobov ubytovania. Keď sa pozrieme o, na ľudí s postihnutím, dohovor OSN ohľadom ľudí s postihnutím implikácie tu na rozpočet boli obrovské a teraz sa pridávajú ďalšie výzvy. Takže ja súhlasím, že ten výsledok musí byť realizovateľný. Nemôžeme povedať, že jednoducho nemáme potrebné zdroje. Takže vystáva tu otázka, ako zabezpečiť, aby eh, to, čo chceme urobiť, bolo realizovateľné, keď nemáme tie adekvátne zdroje. Máme tu samozrejme určité obmedzenia, nezačíname od nuly. Už je veľa pre, eh, predalokovaných národných obálok, eh, veľa prostriedkov je viazaných na regionálnej úrovni v oblasti politiky súdržnosti. Máme tu rôzne právne záväzky a máme samozrejme aj zodpovednosť EÚ musí e, splňať svoje e, ciele, vykonávať svoje politiky. Už e, vieme, že stropy sú prečerpané, takže naozaj sme tu v zložitej situácii. Treba sa teda naozaj zaoberať našimi politickými prioritami. Súhlasím s pánom spravodajcom, nemôžeme tu iba ďalej pridávať a pridávať. To, čo tu dnes robíme, je práve toto. Zaoberáme sa tým, čo sú naozaj naše priority. Každý z nás eh, by si tu želal dlhý zoznam, ale ak eh, eh, tu jednoducho nie sú zdroje, áno, musíme byť flexibilní, ale zároveň musíme byť aj veľmi disciplinovaní a nezávisle od toho, akej politickej skupine prináležíme, nemôžeme ignorovať momentálne utečeneckú krízu. Takže určite budeme na našej politickej skupine diskutovať o našich politických prioritách, ale ako som už povedala, nemôžeme ignorovať e, utečeneckú otázku. Pre mňa osobne je dôležitá iniciatíva ohľadom nezamestnanosti mladých, ale už napríklad vieme, že podľa ILO e, e, je tam o 14 miliard menej prostriedkov, než by malo byť. To sú veci, ktoré nemôžeme ignorovať. A napokon sa chcem e, vyjadriť ešte k jednému bodu, e, k tej e, detskej záruke. Treba, aby pán spravodajca povedal, že 30 miliónov detí by malo byť týmto pokrytých. A keď si zoberieme deti s postihnutím, deti bez rodičov, deti utečencov a tak ďalej, myslím si, že teda je to e, možno ešte vyššie číslo. Kto môže byť proti takejto e, detskej záruke? Ale na druhej strane, ak tu nemáme dostatočnú rozpočtovú flexibilitu v tejto oblasti, tak e, viete, musíme, poved- musíme povedať, odkiaľ tieto peniaze prichádzajú. Nie som proti tejto detskej záruke. Nikto nemôže byť a musíme dávať veľký pozor, aby sme nesľubovali niečo, čo nemôžeme splniť môžeme niečo odštartovať, umožniť nejaký začiatok. Nehovorím iba nie, ale musíme e, zabezpečiť to, čo povedal pán spravodajca, to, čo je realizovateľné. V tomto kontexte sa teším na spoluprácu s e, pánom spravodajcom a deňovými spravodajcami. Toto je veľmi dôležitý projekt a je dôležité, aby sme sa chopili našich zodpovedností, ktoré e, pred nami stoja, aby sme sa zaoberali našimi politickými prioritami, aj keď niekedy to môže e, byť veľmi zložité, že nemôžete k ním pridať nejaké dva, tri ďalšie. Je to veľmi zaujímavý projekt a som veľmi rada, že na ňom môžem pracovať. Ďakujem. Is the GUE shadow here? Áno, je to deňový za GUE. Pimenta López? Nie. Tak prejdeme mm, k zástup kyni zelených. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ďakujem aj e, za veľmi vyváženú, vyvážené dobré stanovisko. Je to naozaj dobrý základ na ďalšiu prácu, ako povedali už mnohí kolegovia. My, naše podmovenské návrhy sa budú týkať troch oblastí. V prvom rade revízia stropov MFF týkajúci sa zamestnanosti a sociálnych politik. Po druhé, rozpočet EÚ by mal slúžiť na všetky sociálne ciele Európy 2020 a po tretie sa budeme sústrediť na ESF, aj 25-percentný kohezný rozpočet, ako aj 20 e, ktoré sú určené na sociálnu inklúziu. Taktiež sa naše pozmeňovacie návrhy budú týkať kvality a udržateľnosti, vytvárania pracovných miest a zručnosti, vrátania ekologických pracovných miest a naše to, e, pozmeňovací návrhy sa budú týkať tiež kvalitných sociálnych služieb a investícií do sociálnej sféry. Naozaj sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a na tomto stanovisku ďakujem. Ďakujem. Laura Aga, FDD, tieňová spravodajkynia. Ďakujem, pani predsedníčka, obzvlášť ďakujem kolegovi Pirinskému ja som spravodajkyňa eh, eh, teda stanovisku výboru Líbe na túto tému a pre mňa je dôležité, eh, že tu mám takýto dvojaký pohľad na vec. V prvom rade by som chcela povedať, že sú kontexty, v ktorých financie nájdeme alebo jednoducho ich e, vytiahneme len e, z kúzelného klobúka, pretože sa nám podarilo nájsť 3 miliardy pre Turecko, pre e, teda financovanie utečencov. Ale pokiaľ ide o alokovanie zdrojov, na účely, ktoré nie sú ale potrebné. Máme tu veľké problémy. vytlačíme, vytvoríme, nejako dáme 3 miliardy Turecku. Keď e, sa toto podarí, nuž no tak potom musíme nájsť aj peniaze pre programy, z ktorých e, e, má profitovať Európa. Musíme teda správne, autonómne riadiť aj problém migrantov, ale to už je iná téma. Veľa zdrojov sme e, stiahli z existujúcich e, európskych e, programov na financovanie propagandistického manifesta predsedu Junckera, ktorý vytvoril tento fond Phantom, ktorý mal pomôcť Európe Eh, vstať eh, z eh, tých črepín, ktorých sa nachádzala, ale sú tu momentálne veľké problémy. Nepodarilo sa nájsť vhodné projekty. Jednoducho sa tým financujú iba veľké projekty, ktoré už členské štáty tak či tak plánovali ale podarilo sa takto odčerpať zdroje z existujúcich extrémne dôležitých európskych projektov, ktoré boli veľmi dôležité, lebo financovali inovácie, výskum, a tak ďalej. A toto podľa mňa je to najhoršie, čo môžete urobiť. E, mali sme tu programy, ktoré boli e, už veľmi užitočné, zabehnuté, podporovali tvorbu pracovných miest, bojovali proti sociálnej exkúzii, vytvárali pracovné miesta a my sme im odňali zdroje na to, aby sa financovali nejaké veľké infraštruktúry, ktoré robia všetko, len nie vytvárajú pracovné miesta. Ak vytvárajú nejaké, tak ich je príliš málo a sú len dočasné. Pretože ako náhle vytvoríte, vybudujete nejakú diálnicu, zdevastovali ste určitú oblasť, udržba e, e, diálnice si vyžaduje už len veľmi e, málo pracovných síl. Nie je to v súlade teda s objemom investícií, ktoré sa alokujú na túto oblasť. Takže ja viem, že vytvoriť e, e, fond e, pre pomoc deťom sa zdá nemožné, nuž ale kolegovia, máme tu niekoľko miliónov detí, ktoré trpia na rachitizmus, pretože sú podvyživené, musíme sa tým zaoberať. Alebo aj toto delegujeme na nejakú inú krajinu. možno na nejakú rozvojovú krajinu. E, alebo sa rozhodneme eh, vytvoriť si pár priorít, stanoviť si pár málo priorít, do ktorých avšak budeme môcť investovať a nájdeme pre ne potrebné zdroje. Dodnes, eh, dnes nám táto revízia hovorí niečo dôležité. Sme v, v strede cesty a eh, dochádzajú nám peniaze. Peniaze pre pro, programy azyl a integrácie už sa vyčerpali. Financie pre sociálny e, fond a podporu boja proti chudobe e, tu nie sú, ale my sme len v strede cesty, takže čo chceme urobiť? E, budeme sa snažiť byť odvážni alebo začneme plakať? Treba naozaj tu urobiť odvážne voľby, máme tu priority máme tu e, problém alebo nie problém migrácie, tým, e, ten musíme riešiť. Máme tu problém chudoby v Európe. V Taliansku máme 7 miliónov ľudí, ktoré žijú v chudobe, nie že by ich ohrozovala chudoba, ale žijú v chudobe, takže sú pod komerčne stanovenými limitmi. Takže hovoríme tu o pár e, sto, stoviek miliónov ľudí v Európe, ktorí žijú e, v chudobe. Musíme s tým niečo robiť. Ak e, potom e, fond záruk pre deti budete chcieť ukrátiť o financie, tak to vám hovorím už teraz vopred. S tým nikdy nebudeme môcť súhlasiť, pretože deti sú pre nás príliš dôležité. E, bizo. Ďakujem. Pani Bizo tu, tu nie je, takže pán Dominik Martin, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Prečítam vám úvahy pani Bizoto. Povolebná revízia viažného finančného rámca by mala lepšie zohľadňovať neschopnosť členských štátov využívať e, určené zdroje. Neustále využívanie fondov na núdzové situácii, štruktúralná konsolidácia našich konkurencie schopnosti či požiadavky na nové navyšovanie európskych rozpočtov, ktorú musia platiť naši občania, aj keď ich kríza zrazila na kolena, preukazuje, že financie, ktoré sa investujú do európskych činností, sú vždy len mrhaním zdrojov. V roku 2016 v apríli bolo 20 miliónov nezamestnaných, z toho 4,5 miliónov boli mladí ľudia pod 25 rokov. Tieto čísla preukazujú na zlyhanie stratégie Európa 2020. Aby sme dosiahli vývoj, reálne účinný vývoj projektu a aby sme naozaj mohli e, intenzívne sa angažovať e, bez mrhania do otázky zamestnanosti, bude potrebné poprvé podporiť a dať prioritu členským štátom, po druhé pomôcť iniciatívam, ktoré sa týkajú nielen pracovnej ponuky, ale aj dopytu a po tretie podporiť všetky projekty, ktoré približujú vzdelávanie k podnikom. Ďakujem vám v mene pani Bizoto. Thank you, madam. Ďakujem. Pani Ilona Šati, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Taktiež som sa chcela pánu Pirinskému poďakovať za to, že odvedol naozaj zaujímavú prácu, ktorá si zaslúži našu podporu. A to z viacerých dôvodov. Poprvé, keď prišiel, keď sa postavil na čelo komisie Jean-Claude Juncker, hovoril o ratingu 3TA pre sociálnu Európu a vravil, že jeho komisia bude sociálnou komisiou a mňa už mám plné zuby toho počúvať analýzy, ktoré sa opierajú výlučne o rozpočet tu v výbore EMPL by sme nemali sledovať iba jednotlivé položky v rozpočte. Ide tu o politickú orientáciu, o ktorú nám ide, ktorú obhajujeme. A preto som na rovnakej vlnovej dĺžke ako náš spravodajca a väčšina tieňových spravodajcov. Mariana Enkins veľmi dobre povedala, že je na nás vyvíjaný veľmi e, veľký tlak a to je finančný tlak. Myslím si, že potrebujeme nielen odvahu, ale pevný postoj. Pretože Európa čelí novým problémom, novým výzvam, najmä pokiaľ ide o oblasť zamestnania a migrantov a preto musíme byť o to pevnejší, pokiaľ ide o sociálnu politiku o ktorú nám ide. Chcela by som hovoriť o piatich bodoch. Poprvé, a to je veľmi dobre uvedené v stanovisku, 13,1 HDP EU sa, sa vyčlenilo na záchranu bank a iba 1% na politiky týkajúce sa zamestnanosti a koheznú politiku. Čiže áno, nesmieme z tohto bodu upustiť. Po druhé, problém zamestnanosti je zásadný. Ja by som nechcela, aby sme sa pri príležitosti revízie vrátili k rozkladu Európskeho sociálneho fondu. Nemali by sme si ho zamieňať, pretože toto je fond na podporu zamestnanosti. Nemali by sme si ho zamieňať e, s kohezným fondom. No. Je potrebné čeliť e, migrácii, to bude môj tretí bod. No a vzhľadom pri príležitosti tejto revízie prechádzame k 25% kohezných fondov smerom na e, sociálny fond. To je podľa mňa absolútne nevýhodné. No a v rámci tých 20% treba zachovať 20% položku pre boj proti chudobe. To je absolútne zásadné, pokiaľ ide o to, čo sa tu spomínalo o chudobe a najmä chudobe detí. Moja štvrtá pripomienka sa týka iniciatívy zamestnanosti mladých. Častokrát som sa k tejto téme vyjadrovala. Pani predsednička, prepašte, že to opakujem, avšak myslím si, že iniciatíva na zamestnanosť mladých bola e, pomerne e, metúcim prvkom, ako aj na úrovni členských štátov, pokiaľ ide o ministrov. A bola tu len jedna zaujímavá vec. Posilnenie v najproblematickejších regiónoch. Avšak e, ukrylo to za teda ten základ našej politiky garanciu pre mládež. Myslím si, že sa opäť tomuto musíme venovať. No a posledný bod. Nenechajme sa oklamať. Operatívne programy vo všetkých štátoch boli podpísané veľmi neskoro a kvantitatívny prístup nemôže byť jediným spôsobom, obhajoby či z likvidácie toho, ktorého európskeho programu, pretože z politického hľadiska máme pravdu my a je potrebné, aby naše stanovisko, stanovisko výboru pre zamestnanosť prevládlo. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Hetman. Máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať stanovisku, za stanovisko pánu poslancovi Pirinskému. Bolo by ťažké nesúhlasiť, z, pokiaľ ide o hodnotu tohto dokumenta, e, so stanoviskami pána poslanca Pirinského. Či už ide o pokračovanie v iniciatívy v oblasti zamestnanosti. Všetci hovorili, pani poslankyňa Harkin tiež, o dôležitosti záruky pre deti. To sú všetko veľmi citlivé témy na ktoré sa musíme mimoriadne zameriavať. Ja som veľmi rád, že v stanovisku pána Pirinského sa tieto témy nachádzajú. Avšak, keď som počúval diskusiu, či keď som čítal samotné stanovisko a otázku navýšenia Európskeho spoločného fondu, tak by som chcel hovoriť o niečom, čo som v dokumente nenašiel. Možno, že pán Pirinsky sa rozhodne to zvážiť. Ja by som navrhovala, aby sme sa upriamili na oblasť koordinácie jednotlivých štrukturálnych fondov medzi programy, ktoré máme k dispozícii v rámci EÚ a v rámci koheznej politiky, pretože pokiaľ sa v tomto stanovisku zameriavame na navýšenie verejných investícií a vytváranie nových pracovných miest. Tak, ja sa domnievam, že bez toho, aby sme navyšovali Európsky e, sociálny fond, a pri naozaj marnej snahe e, koordinácie tohto fondu, ktorý je zodpovedný za investície a potom tá investícia bude ukončená, Napríklad hovorím o podpore podnikateľov, ktorí vytvárajú nové pracovné miesta, ktorí by mali mať možnosť alebo dokonca záväzok v ďalšej časti realizácie e, využívať e, Európsky sociálny fond. A vtedy by sme mohli hovoriť o tom, že je Európsky sociálny fond efektívnejší a že prostriedky, ktoré boli investované do verejných prostriedkov, boli E, dobre uloženými peniazmi, alebo dobre investovanými peniazmi. Preto by som chcela apelovať na to, aby sme sa vynasnažili e, dosiahnuť takú reflexiu, ktorá by sa týkala koordinácie štrukturálnych fondov, pretože na nešťastie tieto fondy idú paralelne popri sebe, neprekrížujú sa a nástroj cross-financingu, e, ktorý sa dnes častokrát v EU využíva, je, nedosahuje to, aby tieto fondy boli na 100% efektívne a pritom my stále vždy hovoríme o efektívnosti, keď hovoríme o sociálnej politike. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Pani podpredsednička. Ďakujem za slovo. Je tu veľký boj o nové pracovné miesta. Tá je síce efektívna, avšak nerieši problém vysokej miery nezamestnanosti v Európskej únii. To, čo hovorila Elizabeth, že musíme bojovať o to, aby v budúcej revízii bol sociálny fond minimálne na úrovni 25%, z toho 20% má byť určených na boj s e, chudobou, tak to podľa mňa sa vám nebude stačiť na Prahu éry digitalizácie, pretože digitalizácia na pracovnom trhu bude stále dynamickejšia a bude sa týkať všetkých e, skupín pracovníkov, ako mladých ľudí, tak aj starších. A ja si myslím, že tu by mala Európska únia a sociálny fond zohrávať dôležitú úlohu. Mali by sme zabezpečiť to, že by sa naši európsky zamestnanci pripravili na eh, digi- eh, digitalizácie. Aby, bola by som rada, aby sme tu mali ambicioznejší cieľ, možno viac než 20%, možno dokonca 30%. Musíme totiž to počítať s tým, že v sociálnej politike stále viac regionov jednotlivých členských štátov dosiahne, dosiahne eh, e, e, úroveň rozvinutej krajiny, pokiaľ ide o kritéria, ktoré potom im znemožnia získavanie ďalších štrukturálnych fondov na rozvoj. Preto by možno tie peniaze mohli byť určené e, na záležitosti napríklad práve tejto témy, e, či, či, ktorou je adaptácia zamestnancov na digitálnu éru. Áno, ďakujem. Chcel by sa niekto z komisie vyjadriť? Pani Suková. Ďakujem pekne. Ďakujem. Myslím, že bolo veľmi zaujímavé počúvať dnešnú rozprávu a myslím si, že všetci členovia výboru EMPL vyjadrili svoju podporu. My im za to ďakujeme. Nazdávame sa, že povolebná revízia viacročného finančného rámca je spôsobom, e, ako lepšie využívať prostriedky aj v rámci sociálnych vecí a my sa chceme pripravovať aj na obdobie po roku 2020. Nazdávam sa, že definitívna verzia stanoviska výboru EMPL bude dôležitá, pretože to bude akýmsi usmernením, ako pripraviť naše pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. A posledné slovo dávam pánovi Pirinskému. Uh, Ďakujem, pani predsednička. Samozrejme, ja si vysoko cením re- reakcie tieňových spravodajcov i ďalších kolegov. A pokiaľ ide o to, čo zaznelo na E, adresu tohto stanoviska, tak to potvrdilo, že tu ide o veľmi dôležitý východiskový e, bod našej ďalšej práce. Súhlasím s tým, že je potrebné sústrediť sa na priority, ktoré súvisia s našimi politickými cieľmi a záväzkami. V tomto zmysle, ak uznáme, úplne seriózne uznáme, že sa nachádzame v situácii, ktorá pred Európsku úniu e, stavia obrovské výzvy, tak vlastne sa zároveň bude očakávať, že Európska Únia v takejto situácii zohrá veľmi dôležitú a význačnú úlohu. Práve to od nás očakávajú naši európsky občania. Oni očakávajú, že sa Európska únia v takejto situácii, k takejto situácii postaví jednoznačne a zasiahne. Na druhej strane tu však máme tie uvedené stropy a isté záväzky, E, ktorej, kto, z ktorých nemôžeme uhnúť. Zároveň by sme nemali zabúdať, že, e, to všet, že my musíme byť realistickí. Už bolo povedané, že ak sa dosiahne dohoda, v tom zmysle, že napríklad sa vyhradia 3 miliardy na Turecko, tak to je alternatíva, ktorá je reálna a realistická. A vzhľadom na to si musíme uvedomiť, že práve v týchto oblastiach musíme prijať naliehavé a dôležité opatrenia. Mňa zaujali aj kritickejšie návrhy a vystúpenia, ktoré tu zazneli a týkali sa lepšej synchronizácie medzi rôznymi typy, typmi financovania, to znamená Európsky sociálny fond a ďalšie fondy. Ehm, ďalej my musíme lepšie využívať existujúce finančné prostriedky a čo najúčinnejšie to sú úvahy, na ktoré nemôžeme zabúdať. V tomto smere by som si veľmi cenil pozmenujúce návrhy, ktoré by sme tu predložili a ktoré by sa týkali tejto oblasti, tak aby sme to mohli spoločne preveriť. Tak by vznikla aj pozícia nášho výboru a táto pozícia, toto stanovisko by vlastne potom ovplyvnilo aj ďalšie rokovanie komisie. A na základe toho by vlastne potom komisia z tohto stanoviska mohla e, vychádzať a Následne by sa mohla tak komisia ako aj parlament prispôsobiť tomu hlavnému cieľu, sled, sledu, mali by ho sledovať a prispôsobiť sa mu a aby vlastne teda e, urobili za dosť výzvam, ktoré stoja pred EÚ. Ďakujem, hovorí pani predsednička, ďakujem. Lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 21.4.12.00. Hlasovať vo výbore budeme v máji, v rozpočtovom výbore 15. 16. júna a na pléne v júli 2016. Všetkým vám ďakujem za pozornosť a teraz tu máme prezentáciu štúdie, o ktorú sme požiadali za náš výbor. Týk týka sa toho, ako sú otázky zamestnanosti a sociálnych služieb e, riešené z hľadiska makroekonomického dohľadu a aké e, ukazovatele a aké kritéria sa tam používajú. Bohužiaľ, nie, nie je nás tu veľa. A niektorí poslanci nás môžu aj online sledovať vo svojich kanceláriách a ja dám v tejto chvíli slovo Manuele Sana Klodoviči, ktorá predniesie úvod k tejto štúdii. Nech sa páči. A ak pani Klodoviči, nech sa páči. Mrs. President, uh, thank you for... Pani predsednička, Ďakujem za pozvanie a za možnosť predstaviť vám štúdiu, ktorú sme vypracovali e, v minulom roku. Ja pracujem v Ústave pre sociálny výskum v Taliansku a táto štúdia sa zameriava predovšetkým na to, ako zamestnanosť a sociálne otázky sú riešené v rámci Európskeho semestra od roku 2011, ako prispelo zapojenie sociálnych a zamestnaneckých indikátorov do analýzy ekonomického procesu v roku 2013 a ako, ako sa tento proces vo všeobecnosti vníma. E, štúdie vychádzajú z dokumentov, ale aj z práce v teréne. My sme oslovili 46 zainteresovaných subjektov v teréne, tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnych úrovniach. E, vykonali sme osobné pohovory so zástupcami Európskej únie, či už osobné alebo telefonické a rovnako sme hovorili s zástupcami z oblasti zamestnanosti a sociálnej sféry. Venovali sme sa aj posúdeniu situácií je v 8 krajinách, kde panujú iné hospodárske pomery. Takže toto sú tie hlavné zistenia, ktoré nám táto štúdia ponúkla. Skôr ako vás zoznámim s hlavnými výsledkami tejto štúdie, Dovolte niekoľko slov k európskemu semestru. Je to veľmi zložitý koordinačný proces, s ktorým sa začalo v roku 2011. O čo tu išlo? O koordináciu veľmi jasných odlišných mechanizmov riadenia a správy, Máme tam makroekonomické ukazovatele, ktoré vychádzajú z tzv. tvrdej regulácie a tam sa počíta aj s možnosťou sankcií voči krajinám, ktoré majú príliš veľkú nerovnomernosť v tejto oblasti a ktoré neplnia podmienky paktu stability a rastu. A potom sú tu ešte aj koordinačné mechanizmy, ktoré sa uplatňujú v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti. Tie vychádzajú z otvorenej koordinácie. Tu máme oveľa väčšiu e, možnosť flexibility a možnosť pre členské štáty realizovať vlastnú politiku v rámci mechanizmov koordinácie. Používa sa tu najmä benchmarking, inštitucionálna práca a tak ďalej. Tento proces dozoru vychádza z tzv. Indikátor, z tzv. indikátorov MIP, ktoré sa používajú pre postupy e, zisťovania makroekonomickej rovnováhy. Poskytujú informácie, ktoré slúžia k včasnému identifikovaniu hlavných potenciálov E, makroekonomickej nerovnováhy a používajú sa na sledovanie diania v jednotlivých krajinách a rovnako aj k včasnému odhaleniu e, rizika a reakcií na makroekonomickú nerovnováhu. Toto hodnotenie je v rámci politickej debaty veľmi dôležité. Jedným z problémov je to, do akej miery tieto problémy zamestnanosti a sociálne otázky možno začleniť do tejto tabuľky MIP. V tomto zmysle pracujeme s procesom európskeho semestra, kde ide o veľmi zložitý koordinačný proces – E, zakladá sa na rozličných krokoch a pracuje sa na tom počas celého roku. V minulosti e, tento proces trval oveľa menej, ale teraz vzhľadom na to, že v Európe stále prebieha koordinácia medzi rozličnými zainteresovanými subjektami, došlo k predlženiu celého procesu. Do tohto procesu rovnako patrí aj činnosť všetkých sociálnych partnerov a organizácií občianskej a sociálnej spoločnosti. Je to veľmi zložitý a komplikovaný proces a jeho popis nájdete v správe. Ja sa teraz vyhnem popísaniu tohto procesu, lebo na to by sme potrebovali eh, príliš veľa času. O čo nám tu šlo? My sme sa chceli zamerať predovšetkým na tie hlavné problémy, ktoré e, vy vstali zo štúdie. Prvé hlavné zistenie je, že v súčasnej dobe všetky hlavné zainteresované subjekty tohto procesu chápu e, dôvod E, tejto e, socializácie je potrebné nastoliť väčšiu rovnováhu medzi makroekonomickým a fiškálnym mechanizmom a medzi mechanizmom schopnosti zamestnanosti a sociálnou sférou. Je potrebné rovnovážnejšie riešiť makroekonomické a sociálne problémy. Otázka stojí ako na to a k tomu naďalej prebieha ešte debata. Prečo sú tie e, najväčšie e, nerovnováhy považované za zložité? Tak e, v faktografickej, ako aj v ekonomickej literatúre nájdeme informácie o tom, že ak nebudeme brať do úvahy problematiku zamestnanosti a sociálnych otázok, v e, kontexte hospodárskeho rastu, tak sa potom tie nerovnováhy, ktoré môžu vzniknúť vďaka úsporným opatreniam, tak tam potom hrozí e, tak, tak tam vystáva hrozba dlhodobému rastu. E, ukazuje sa, že väčšia nerovnováha pri distribúcii príjmov súvisí s ohrozením rastu s dlhodobým ohrozením rastu, čiže je tu priama súvislosť medzi dlhodobým rastom a nerovnováhou pri rozdeľovaní príjmov. Aby sme teda podporili rast, musíme mať pod kontrolou aj nerovnováhu v oblasti e, sociálnej, aj v pracovnej oblasti e, táto nerovnováha môže vyplývať tak z makroekonomických politík, a teda z úsporných opatrení a môžu zvýšiť aj potenciál e, krízy, môžu spôsobiť politickú nestabilitu a môžu odradiť od investícií do e, inovácií a ľudského kapitálu, ale aj do podnikateľských snách tým pádom môžu znížiť dlhodobý rast. Ak budeme venovať pozornosť otázkam zamestnanosti a sociálnym otázkam, tak to bude naozaj relevantné tak pre Európsku úniu, ako aj pre menovú úniu. Negatívny vývoj samozrejme môže ovplyvniť dianie aj v iných krajinách, môže sa to navzájom preliať. Je tu vzájomné prepojenie európskych ekonomík a to platí predovšetkým pre eurozónu a európsky hospodársky priestor a preto je v záujme členských štátov, aby zobrali do úvahy eventuálne dopady e, úsporných opatrení na zamestnanosť a nerovnováhu v sociálnej oblasti. Preto je dôležité nastoliť lepšiu rovnováhu medzi makroekonomickou a sociálnou politikou, ale ako som už povedala, problémom je ako na to. Súčasná problematika sa týka vypracúvania mechanizmov koordinácie, správy a riadenia, v rámci ktorých by sa táto rovnováha zachovala a e, kde by sa venovala rovnaká pozornosť tak makroekonomike, ako aj fiskálnym otázkam ďalej, ako lepšie do tejto problematiky zapojiť zainteresované stránky, najmä teda v sociálnej oblasti a ako využívať ukazovatele pracovnej a sociálnej oblasti na ďalšie postupy. Ďalším zistením bolo nasledovné. Pozreli sme sa na tú 5-ročnú históriu realizácie európskeho semestra od roku 2011 do roku 2015 a zistili sme, že sú tu isté náznaky vyššej pozornosti, ktorá sa venuje sociálnym otázkam a otázkam súvisiacim so zamestnanosťou v rámci európskeho semestra. Tu došlo k takému malému nárastu počtu doporučení v sociálnej oblasti aj v oblasti zamestnanosti a e, e, vlastne ide tu aj o používanie e, benchmarkingu, kde sa navrhujú osvedčené postupy a e, vykonáva sa porovnávanie medzi jednotlivými štátmi tak, aby sa mohli jednotlivé inštitúcie navzájom od seba učiť v tom procese európskeho semestra existuje napríklad žiadosť o väčšiu úlohu generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť Európskej komisie pri príprave správ a vypracovaní špecifických odporúčaní pre jednotlivé členské štáty. To je pomerne čerstvý vývoj. A zároveň tu máme od roku 2014 zvýšenú úlohu výrobu EMCO pri vypracúvaní týchto odporúčaní pre členské štáty a pre poskytovanie ďalších informácií ohľadne situácie v členských štátoch. Ďalej tu máme vyššiu úroveň zapojenia sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti. Takisto tu prebieha aj makroekonomický dialog od roku 2014. Ďalej tu máme nový postup pre posudzovanie sociálnych dopadov. Použil sa to prvýkrát v prípade Grécka minulý rok. Je to k posudzovaniu sociálnych dopadov ex ante. Čo to znamená? Znamená to, že E, požadované opatrenia, ktoré predpokladajú zníženie verejného duhu a makroekonomickej nerovnováhy, sa posudzujú ex ante zo sociálneho pohľadu. Potenciálny dopad sociálnych problémov sa teda posudzuje vopred. Ďalším dôležitým vývojom ktorý smeruje k zvýšeniu povedomia o význame sociálnych otázok, je vytvorenie spoločných indikátorov zamestnanosti. Sú to tzv. prídavné doplnkové indikátory, takže makroekonomické indikátory dohľadu teraz obsahujú aj indikátory zamestnanosti a sociálneho stavu a sociálneho vývoja. To je ďalšia dôležitá vec, pretože to znamená, že posúdenie potenciálnej nerovnováhy alebo nerovnosti e, tu pribudlo. Minulý rok komisia začala pracovať s našimi tromi zložitými ukazovateľmi v rámci MIP. Máme tu tie hlavné indikátory, ktoré sú pre celý postup najdôležitejšie a tie sa budú používať aj v súčasnom politickom cykle. Máme tu teda e, mieru zamestnanosti mládeže, mieru aktivít a celkovú mieru nezamestnanosti. Sú tu takisto aj negatíva. Ten proces ešte neprebehol kompletne. Makroekonomické aspekty stále prevažujú. Asi 60 odporúčaní pre jednotlivé členské štáty sa týka práve odporúčaní ohľadne makroekonomických tém. Ten e, proces makroekonomického dozoru je prísnejší najmä pre eurozónu. Proces makro ekonomického dohľadu sa tiež aj politicky zviditeľnil, najmä vďaka stratégii Európa 2020. Mm, tu došlo k, väč- k zvýšeniu miery povedomia o európskom semestri. Možno viete, že debata sa venuje skôr tým makroekonomickým nerovnováham ako našim témam. Tie špecifické doporučenia pre členské štáty sa týkajú témy zamestnanosti, respektíve nezamestnanosti a sociálnej sféry, sústredujú sa na nákladovú efektivitu a hospodárskú udržovateľnosť skôr ako na e, sledovanie tejto nerovnomernosti a chudoby a to sa týkajú odporúčaní v oblasti e, dôchodkov a dôchodkových a zdravotných reforiem. Keď sa sme realizovali dopadové štúdie a vypracovali doporúčania, e, pre jednotlivé štáty, tak sme zistili, že tie doporúčania pre jednotlivé členské štáty neriešia hlavné úlohy alebo hlavné problémy a rovnako neriešia ani tie problémy najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Sústredujú sa predovšetkým na mládež, to je 35 odporúčaní, ktoré sa zaoberajú otázkami mladých ľudí. Ďalej tu máme odporúčania, ktoré sa sústredujú na starších občanov a nezamestnaných. Iba v malom počte týchto odporúčaní sme našli e, témy ako rodová nerovnosť, problém migrantov a problém nízkej e, kvalifikácie. Pokiaľ ide o realizáciu týchto odporúčaní v porovnaní e, s odporúčaniami v oblasti makroekonomických prístupov, tak tu narážame na tú vec, že reforma v oblasti práce a sociálnych záležitostí je dlhodobou záležitostí a dopady týchto reforiem sa takisto ukážu až v dlhodobom meradle, čiže momentálne je veľmi obťažné hodnotiť, do akej miery boli implementované v porovnaní s e, makroekonomickou a daňovou politikou v rámci e, špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Máme tu potom ďalší problém a síce, že máme stále príliš nízke zapojenie občianskej spoločnosti a parlamentov v členských štátoch. V niektorých členských štátoch sa to týka len štátov a európskych inštitúcií, zatiaľ čo občianská spoločnosť a parlament sú veľmi málo do tohto procesu zapojení. Týka sa to napríklad mojej krajiny Talianska. Inde, napríklad v, v severských štátoch, ako je Fínsko, je zapojenie týchto sociálnych aktérov a organizácií pre zamestnancov oveľa vyššie. Záleží teda na jednotlivých krajinách. A tu napríklad zástupcovia občianskej spoločnosti zdôrazňujú nevyhnutnosť hlavných špecifických smerov aj zo strany európskych inštitúcií, pokiaľ ide o zapojenie alebo navrhnutie tých vnútroštátnych potrieb a teda občianske spoločnosti a zamestnaneckých organizácií, aby sa tieto mohli aktívne zapojiť do diskusie. Pokiaľ ide o indikátory, ako som povedala, tie, ktoré sú e, zahrnuté do MIP, sú veľmi dôležité pre politickú viditeľnosť e, tých e, tém, ktorým sa venujú, pretože oni sú tie najviditeľnejšie pre tvorcov politik, ale aj pre médiá. To sú tie indikátory, ku ktorým sa väčšinou e, vyjadrujú. A teda je dôležité aby sme tu mali eh, indikátory týkajúce sa sociálnych otázok aj zamestnanosti, nie aby boli eh, vlastne oddelenie súčasťou iných scoreboardov. Ako som už povedala, sú tu niektoré indikátory, štyri hlavné a šesť eh, pomocných v MIP scoreboarde teraz o 40 celkovo. Avšak indikátory, ktoré sú tu súčasťou, nepokrývajú sociálne otázky. E, väčšinou sa týkajú e, podmienok zamestnanosti a pracovného trhu. Tiež nie sú e, rozdelené podľa pohľavia, národnosti, veku, úrovne vzdelania, takže nemôžu zachytávať komplexnosť sociálnych a zamestnaneckých e, e, otázok, a, ktoré chceme pokryť. A tiež e, sa medzujú na veľmi málo otázok týkajúcich sa sociálnej oblasti, je tam veľmi málo ukazovateľov, nie sú tam žiadne ukazovatele nerovnosti na základe pohlavia či zdravotnej situácie alebo miery vzdielania. Takže čo na záver navrhujeme? v tejto štúdii. V prvom rade e, vložiť dodatočné indikátory e, do EMIP scoreboardu, ktoré by sa zaoberali sociálnou otázkou a e, zamestnateľ, aspektami zamestnanosti tak, aby, bolo, aby bol možný preventívny prístup, nie len taký, ktorý už rieši vzniknuté problémy. Takže navrhujeme dva nové hlavné indikátory, Eh, takže riziko eh, chudoby po eh, sociálnom transfere. Takže aspoň jeden sociálny indikátor by bol medzi tými hlavnými. Problémom tých, tohto indikátoru je, že je naozaj neaktuálny a tá situácia je tam odlišná v jednotlivých členských štátoch. To boli argumenty, ktoré použili tí, ktorí boli proti zahrnutiu tohto indikátora medzi tie hlavné. Ale my si myslíme, že je dôležitý, aby e, sa aj Eurostat snažil zbierať lepšie e, údaje e, k tejto oblasti. No a potom tu máme mieru dlhodobej nezamestnanosti, Eh, ktorá eh, je priamo prepojená s rizikom chudoby a je to nepriamy indikátor pre monitorovanie eh, politík pre trh práce. Tiež navrhujeme 9 nových pomocných indikátorov. Sústredili sme sa na niektoré oblasti, ktoré momentálne nie sú pokryté pomocnými indikátormi E, čo sa vzťahuje hlavne na kvalitu práce. Navrhujeme tu vložiť indikátor o e, pomere e, stálych zamestnancov a zamestnancov na dobu obmedzenú, investície do vzdelávania, napríklad indikátor o pomere populácie lebo teda e, e, diel populácie pokrytej národnou e, zdravotnou schémou, indikátor demografických trendov, alebo nerovnosti súvisiacich s rodovou oblasťou, napríklad v oblasti príjmov Okrem teda ostatných obvyklých sociálnych indikátorov ako eh, podiel eh, pracujúcich eh, chudobných. S týmito indikátormi by sa nám malo podariť pokryť oveľa širšiu oblasť potenciálnych nerovnovách v sociálnej oblasti a v oblasti trendov zamestnávaní sú mnohé ďalšie, ktoré by e, sme mohli tu e, zahrnúť. V niektorých prípadoch je však e, napríklad ťažké ich vypočítať. Na záver, vidím, že mám ešte 5 ďalších minút, 2 minútky. Dobre, takže už len dve. Jednou veľkou otázkou je, teda, keď zvažujeme indikátory, že je dôležité snažiť e, sa zlepšiť e, systém EÚ e v oblasti riadenia a tu navrhujeme nastoliť tie základné ciele stratégie Európa 2020 a rozšíriť perspektívu špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny na dlhšie obdobie, aby sme tam Eh, mohli lepšie zahrnúť aj aspekty týkajúce sa eh, zdravotného systému či sociálnej oblasti, rozšíriť používanie ex ante eh, hodnotenia sociálneho dopadu, zlepšiť transparentnosť a flexibilitu v rámci procesu európskeho semestra s väčším zainteresovaním tých, ktorí pôsobia v oblasti sociálnej aj v oblasti zamestnanosti, Dôležitá je aj flexibilita, ako e, sa členské štáty môžu venovať e, usmerneniam, ktoré sú indikované zo strany európskych inštitúcií. To znamená e, využiť mechanizmy, mekšie mechanizmy koordinácie skôr než nejaké príliš prísne metódy ako sú tie pre makroekonomický dohľad. A treba aj posunúť demokratickú legitimitu. A naozaj už na záver, čo by mohlo byť úlohou Európskeho parlamentu v tejto oblasti? Myšlienkou je, že Európsky parlament by mohol e, poskytovať politickú podporu pre väčšiu vyváženosť e, pre dosahovanie cieľov tejto oblasti, obzvlášť e, podporujúc verejnú diskusiu v rámci semestra a k teda efektom e, e, jednotlivých e, odporúčaní špecifických pre dané členské štáty a tiež by mohol podporovať väčšie zainteresovanie relevantných európskych a národných zúčastnených strán, napríklad otváraním diskusí, vedením otvorených diskusí či organizovaním hearingov. Parlament by tiež mohol podporovať investície do robustných sociálnych indikátorov a do zbierania údajov v tejto oblasti. Sú dôležité databázy ako EU e, SILK, čo vychádza e, naozaj z e, ľudových údajov, to si vyžaduje investície, aby sme tu mali k dispozícii lepšie údaje. Toto by mohli byť e, teda možnosti podpory zo strany Európskeho parlamentu, lepšie využívanie e, sociálneho hodnotenia dopadov, čo by sa malo využívať e, pre každú politiku úspor, ktorá sa návrhuje európskym krajinám. A takisto aj monitorovanie toho, ako reformné návrhy semestra sa implementujú. Na to, aby E, sme docelili silnú, silnejšiu úlohu v e, tejto oblasti. Myslíme si, že by bolo dobré vypracovať, vytvoriť pracovnú skupinu pre európsky semester. To by podporilo kooperáciu medzi výborom EMPL a výborom e, ECON Európskeho parlamentu, tak aby sme zabezpečili väčšiu e, úlohu E, Európskeho parlamentu v rámci Európskeho semestra. Ospravedlňujem sa, ak som hovorila príliš dlho. Ďakujem za pozornosť. Ja ďakujem vám za túto správu. Máme pre vás pár otázok. alebo teda pár argumentov. Um, začneme pani Jazlovickou za skupinu EPP. Pani Zlovická tiež podpredsedničkou tohto výboru. Nech sa páči. <coughs> Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ďakujem aj vám za prípravu správy, za to, že ste nás poinformovali o obsahu správy. Bolo to veľmi zaujímavé, najmä dnes, keď pracovný trh čelí zmenám. Vy ste vraveli, že ste odporúčili aj via, využívanie viacerých indikátorov, ktoré hodnotia pracovný trh. A tiež ste hovorili o tom, že je dôležitý aj proces zberu údajov. A musím povedať, že viackrát som počula, že v Európskej únii existujú 2 milióny pracovných miest, na ktoré sa nedajú nájsť vhodných zamestnancov. A na druhej strane milióny ľudí, ktorí prácu hľadajú. No a ja rozmýšľam, že v čom je chyba. A či, tým chy- či tou chybou nie je fakt, že údaje, ktorá komisia zbiera, sú údaje na e, úrovni členských štátov, ktoré podľa mňa veľmi pokrivujú mm, obraz reálnej situácie na pracovnom trhu. A pritom súhlasím s tým, že existujú sektory, kde stačia aj údaje na úrovni členského štátu, tak potom nemôžem ale súhlasiť s tým, že v prípade pracovného trhu, ktorý je veľmi citlivým sektorom, zbierame údaje na úrovni členských štátov, nezbierame údaje na úrovni regiónov. Pritom veľmi často z pozícií členov výberu pre zamestnanosť my navrhujeme, aby sa práca týkajúca sa ro, ro, rozvoja pracovného trhu a pracovných miest by sa mala odohrávať na lokálnej úrovni. Aké je vaše stanovisko? Ďakujem. Madam Harkin. Pani Harkin. V prvom rade eh, by som vám chcela poďakovať za vašu správu, ktorá eh, by nás mohla zamestnať eh, na niekoľko nocí čítania. Pár stručných komentárov z mojej strany. Páči sa mi prístup, ktorý ste si zvolili. Aj keď ste e, sa pozerali na tieto správy a jednotlivé e, tie dokumenty, e, ktoré sú tu, hovoria, že akékoľvek nerovnosti ohrozujú dlhodobý rast. A to je, myslím, dôležitý argument, ktorý často chýbal v našich diskusiách. Niekedy eh, je tu nedôvera, eh, či samotný rast eh, vyrieši všetko oblasti nerovnosti. Naše skúsenosti v Írsku sú také, že to neplatí, že niektorí sú jednoducho vynechaní z toho rastu a toto je dôležitá perspektíva, ktorú musí mať na mysli. V tejto súvislosti mám dve otázky. Len som si to, túto správu prešla, myslím, že sú v nej dobré myšlienky. Ale to, čo mi napadlo ako prvé, mm, veľa členských štátov povie, že to zachádza príliš ďaleko, že EÚ e tam nemá kompetencie a tak ďalej. Takže k tomuto e, e, vyhláseniu nechcem nič komentovať ale potom eh, k tým sentinelovým faktorom eh, eh, riziko chudoby po sociálnom transfere. Toto ma veľmi zaujíma, pretože nedávne čísla ukazujú, že Írsko pred sociálnymi transfermi mal naozaj veľmi vysokú mieru nerovností, ale po sociálnych transferoch sme nad priemerom. A to značne. Takže myšlienkou je, že pred e, sociálnymi e, transfermi e, práve toto, by, toto vám dá úplne iné informácie, takže váš názor na toto by ma zaujímal. No a návrh, ktorý ste urobili k tej pracovnej skupine e, k e, európskemu semestru a to prepojenie medzi ECON a Empel, to je veľmi dobrý nápad e, a ten by sme mali, toho by sme sa mali chopiť. Ja viem o viacerých členoch, ktorí teda pôsobia v oboch, ale predsa len takéto silnejšie prepojenie je veľmi dobrou myšlienkou, pretože napokon ako môžeme čakať od komisie a členských štátov a ostatných, Eh, aby sa teda venovali tým rôznym typom indikátorov, ak my v parlamente tu nestanovíme ten správny tón v tejto oblasti. Ešte e, tretiu otázku si vypočujeme a potom budete môcť zareagovať na všetky naraz pani Šojdrová. Ja tiež ďakujem za túto prezentáciu a chcela by som položiť otázku týkajúcu sa indikátorov, ktoré nám hovoria niečo o nerovnostiach medzi mužmi a ženami v oblasti e, príjmov a dôchodkov. Vieme, že tu neustále tento veľký rozdiel pretrváva a z praxe vieme, že e, dôvodmi týchto rozdielov e, sú viaceré faktory, okrem iného starostlivosť o deti. A chcela by som sa spýtať, keďže v niektorých krajinách tieto štúdie prebiehajú, ale nie je to koordinované na úrovni EÚ, či by nebolo možné mať tu nový indikátor, ktorý by rozlišoval príjmy žien a prípadne mužov, ktorí sa starajú o deti pretože takýto indikátor e, neexistuje a nám by to veľmi pomohlo rozlíšiť práve takéto situácie, kedy rodičia, ktorí sa starajú o deti, sú de facto e, následne diskriminovaní na trhu práce e, pri ich profesnom postupe alebo v oblasti príjmov. Ďakujem. Nech sa páči, pani Lozoviči, toto sú mm, teda tie dnešné otázky. Ďakujem veľmi pekne za, vašu, e, za vaše otázky. Pokiaľ ide o význam e, regionálnej disagregácie, úplne s vami súhlasím. Potrebujeme regionálne údaje, pretože regionálne nerovnosti sú veľké ja pochádzam z Talianska a toto je pre nás veľká téma, rozdiel medzi juhom a severom Talianska. Takže aj e, zainteresované strany, e, s ktorými sme diskutovali, spomínajú túto tému regionálnych rozdielov a kritizovali sa napríklad aj odporúčania pre jednotlivé krajiny, pretože v niektorých prípadoch tieto nezvažovali dostatočne existenciu regionálnych rozdielov. Európsky parlament by tiež mohol podporovať e, viac investícií do regionálnych indikátorov. Zlepšujú sa. Postupne ja som začala pred 20 rokmi pracovať na regionálnych otázkach a tam vtedy nebolo nič v tejto oblasti. Momentálne tu máme e, databázu e, Eurostatu Regio, ktorá toho obsahuje veľa, ale potrebujeme toho ešte oveľa viac, takže súhlasím s vami. Toľko k tomuto vzťahu s e, prepojením e, e, k tomuto a teraz prepojenie medzi rastom a nerovnosť, nerovnosťami. Áno, je tu takýto vplyv, súhlasím s vami, pričom nie je jasné, či väčší rast znamená väčšiu rovnosť. Je tu teda táto kniha od Pikettyho, neviem, či ste si ju prečítali, viacero tisíc strán ukazuje, že tu nie je takáto pozitívna korelácia medzi e, rastom a e, zvýšenou mierou rovnosti. Dokonca v niektorých e, prípadoch sa dokázal pravý opak, takže závisí od politík a typu rastu ku ktorému dochádza v jednotlivých krajinách. No a pokiaľ ide o vzťah medzi kompetenciami EÚ a kompetenciami národných e, štátov. Toto je veľká téma. Bola v srdci diskusí aj v rámci európskeho semestra, pretože s európskym semestrom inštitúcie EÚ e, docielili e, viac moci na to, aby robili odporúčania nie len vo vzťahu k makroekonomickým politikám a teda pre krajiny eurozóny, ale aj pre e, oblasť e, sociálnu a oblasť zamestnanosti. Takže je tu takáto diskusia medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami v tejto súvislosti. A e, teda jedna, jedna z tých hlasov proti Mm, išiel svojho času z členských štátov, ktoré sa báli, že zahrnutie takýchto indikátorov do scoreboardu by znamenalo, že e, budú e, musieť e, sa členské štáty podrobiť veľmi prísnym práhom aj v oblasti zamestnanosti a v sociálnej sfére. Takže toto bol jeden z dôvodov, prečo tento indikátor napríklad nebol zahrnutý do scoreboardu. A my si myslíme, že otvorná metóda koordinácie je e, lepším spôsobom, e, ako narábať otázkou e, kompetencií na národnej a európskej úrovni, obzvlášť keď hovoríme o sociálnych otázkach, otázkach zamestnanosti, ktoré do veľkej miery závisia od miestnych pomerov. Pokiaľ ide o indikátory, eh, riziko chudoby po eh, sociálnych transferoch, eh, sme sa rozhodli uplatňovať práve preto, aby sme tu mali indikáciu o sociálnych politikách, ako majú vplyv na znižovanie rizika chudoby. Takže e, takto, aspoň nepriamo tu máme určitú indikáciu o tom, ako sa darí členským štátom redukovať nerovnosti pomocou sociálnych transferov, sociálnych politík. A Írsko naozaj je dobrým príkladom politík, ktoré môžu e, veľmi znížiť riziko chudoby. Taliansko je e, opačným prípadom. My nemáme dobré politiky na redukovanie e, eh, ohrozenia chudobou, takže je to dobré porovnanie. Pracovná skupina pre semester, som veľmi rada, že sa vám táto myšlienka eh, pozdáva. Pokiaľ ide o indikátory rodovej nerovnosti, áno, máte pravdu. E, keď chceme vysvetľovať eh, rodové nerovnosti, je tam veľa faktorov a je, eh, tým najdôležitejším eh, je práve starostlivosť o deti, ale aj o starších alebo postihnutých. Problémom pri tej voľbe indikátorov je, že my sme teda tiež tu chceli pokryť starostlivosť o deti, je to barcelonský proces a tá 30-percentná e, miera, ale nenavrhli sme to e, v rámci toho krátkeho zoznamu, pretože sme si museli jednoducho vybrať, nemôžeme mať príliš veľa indikátorov. Myšlienkou bolo, že tu si vytvoríme určitý krátky zoznam, e, ktorý by všetky krajiny mali zvážiť a potom tu môže byť dlhší zoznam s mnohými ďalšími indikátormi, Takže to bol jeden z dôvodov. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše komentáre. A ja ďakujem vám, že ste prišli medzi nás. Nie zostalo nás tu tak veľa. Ale sledujú vás naši kolegovia aj vo svojich eh, pracovniach cez počítače. Toto je jedna eh, z tých najdôležitejších otázok, ktorými sa venujeme tu na výbore, takže ďakujeme vám za vašu správu a za to, že ste boli na, k dispozícii aj pre zodpovedanie našich eh, otázok. To znamená, že sme vyčerpali eh, program pre doobednejšie snutie. Stretieme sa tu opäť o tretej. Začneme hlasovaním. Takže prosím, e, postarajte sa, aby ste boli e, tu prítomní včas na hlasovanie. E, pred nami je veľa zaujímavých tém, takže ďakujem vám zatiaľ.